Bon, mes chers collègues, mes chers collègues. Drahé kolegyne, drahí kolegovia, poprosím vás, poprosím vás, aby ste zaujali svoje miesta. Máme to šťastie, že je tu spolu s nami slovenská ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka, Pani Gabriela Matečná tu sedí po mojej hlavici. Veľmi sa tešíme, že ste prišli, že bude výmena názorov s vami. Máme iba hodinku, pretože Gabriela musí potom odísť. Len vás chcem informovať, tí, ktorí to ešte nevedia, že v Taliansku došlo k dráme dnes do poludnia. Zrazili sa dva vlaky, minimálne 20, 20 mŕtvych. V Puli sa to udialo. Takže kolegyne, kolegovia, prejdeme ale k nášmu hlavnému bodu programu dnes popoludní, výmena názorov s pani ministerkou. Ja navrhujem nasledovný postup. Koordinátori položia svoje otázky, potom aj poslanci jednotliví. Takže bude kolo otázok a potom odpovede všetky naraz aby pani ministerka. Takže Takto by som navrhoval postupovať. Každý koordinátor dostane dve minúty na úvod, na svoju otázku a potom jedna minúta pre čo nie sú koordinátori. Dobre? Gabriel Mato, koordinátor za EPP. Začneme tebou. Nech sa páči. Možno bolo lepšie, keby začala pani ministerka a keby predniesla svoje prejav ako prvá. Keď Gabriela, Gabrieli, será por eso. Možno by Gabriela mohla byť prvá, teda keď som volá Gabriela. Ah oui, oui, oui. Bien, on a, excusez-moi. On a le masculin. Prepačte, prepačte, áno, vy ste Gabriel a tu je Gabriela, takže ste nevedeli, že som vás vyvolala, ale áno, máte pravdu, dáme najskôr Gabriele. Gabriela ako prvá, nech sa páči. Tak, dobrý deň, prajem. E, vážený pán predseda výboru, ctení členovia výboru, vidíte, k takým omylom môže dochádzať, keď máme podobné mená. A nemyslím si, že máme podobné meno s Gabrielom, len to prvé, ale aj Mato. Ja som Mat, Matečná, takže je to veľmi, veľmi podobné. E, je mi veľkou cťou byť tu s vami a môcť prezentovať program slovenského predsedníctva v oblasti rybárstva Vnímam naše stretnutie ako skvelú príležitosť vypočuť si hlavne vaše stanoviska. Tento výbor je ústredným prvkom legislatívneho systému Európskej únie v oblasti rybárstva. Rôzne nedávne reformy uskutočnené v oblasti rybárstva sú dôkazom toho, že spoluzákonodárcovia môžu priniesť veľmi ambicióznu legislatívu. Ako predsedníctvo sme odhodlaní naďalej pokračovať v budovaní medziinštitucionálneho vzťahu a pevne verím, že je to rozhodujúce pri riadení tohto sektora smerom k vyšším úrovniam udržateľnosti. V uplynulých mesiacoch sme videli konkrétne zlepšenia a práve teraz je podstatné toto momentum plne využiť. Tiež ďakujem výboru za veľmi konštruktívny prístup, ktorý zaujal pri nedávnych negociáciách k niektorým nariadeniam, a to najmä k nariadeniu pre hlbokomorské populácie rýb a k dlhodobému plánu pre populácie tresky. Implementácia reformy spoločnej rybárskej politiky dosiahla veľmi významné štádium, a parlament a rada sa v súčasnosti zaoberajú kľúčovými legislatívnymi návrhmi. Práca avšak, ktorá je pred nami, má potenciál uviesť tieto ambiciozne ciele do praxe. Cieľom politiky je dosiahnutie udržateľnej úrovne populácie rýb a podpora takto prospievajúceho odvetvia Európskej únie. Pri tomto však je potrebné vyvážiť sociálne, ekologické, ekonomické aspekty, ale zároveň rešpektovať záväzky spoločnej rybárskej politiky. Ak by sme mali urobiť inventúru súčasnej situácie odvetvia rybolovu EÚ, môžem s potešením povedať, že môžeme byť hrdí na posledný vývoj. Ako príklad môžem uviesť zlepšenie v boji proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu vo vnútri Európskej únie aj mimo nej. S potešením môžem uviesť, že Únia je v súčasnosti uznávaná ako globálny líder. V súvislosti s týmto srdečne ďakujem tomuto výboru a jeho členom za to, že tejto dôležitej téme pripisujete tak vysokú prioritu. Ako predsedníctvo nás to o to viac povzbudzuje. Som pevne presvedčená, že účinné uplatňovanie je jednou z hlavných zložiek užitočného konzervačného úsilia. Okrem toho je to podstatné pre ochranu záujmov rybárov, ktorí dodržiavajú zákony. Taktiež si plne uvedomujem význam riadenia rybolovu prostredníctvom viacročných plánov riadenia. Viacročný plán pre Baltské more bol prijatý ako prvý zo série plánov novej generácie. Prostredníctvom viacročných plánov vytvárame veľmi precízny rámec, v kontexte ktorého budú rozhodnutia založené na vedeckých odporúčaniach a na regionálne špecifických technických riešeniach. Zároveň takto usmerňujeme európske rybárstvo na ceste k dosahovaniu cieľov spoločnej rybárskej politiky. Potenciál regionalizácie sa využíva novými spôsobmi. Príslušné poradné výbory a špecializované regionálne skupiny transformujú všeobecné ustanovenie spoločnej rybárskej politiky na riešenia šité na mieru, ktoré dokážu maximalizovať potenciál tejto politiky v konkrétnych regiónoch a zlepšiť podporu zainteresovaných subjektov. Myslím, že všetci vo všeobecnosti môžeme súhlasiť s tým, že Európska únia zaznamenala konkrétne zlepšenia, avšak pred nami sú ešte významné výzvy. Spoločná rybárska politika si vyžaduje, aby všade tam, kde je to možné do roku 2015 a najneskôr do roku 2020, boli všetky populácie rýb využívané na takej úrovni, ktorá povedie k produkcii na úrovni maximálneho udržateľného výnosu. Aj keď toto umožní rybárom zobrať najväčšie možné úlovky bez toho, aby to ovplyvnilo budúcu produktivitu populácie rýb. Stále však existujú populácie, ktoré nie sú lovené v súlade s cieľom maximálneho udržateľného výnosu. Niektoré prvky legislatívneho rámca odvetvia rybolovu Európskej únie sú ešte stále až príliš komplexné a zdá sa, že neposkytujú také dynamické riešenia, ktoré sú potrebné na dosiahnutie dnešných cieľov modernej politiky. Ako som už uviedla, v súčasnosti sme v prelomovom bode. Legislatívne návrhy, ktoré sú v, pre, v súčasnosti prerokúvávané, dokážu poskytnúť požadovaný impuls tam, kde na tom skutočne záleží. Zaoberáme sa nariadeniami, ktoré sú špecifické pre rybárstvo a ktoré majú priamy dopad na, rybo, na rybolov. Slovenské predsedníctvo má ambiciózne plány. Naším hlavným zameraním je uviezť usporiadané a efektívne diskusie o niekoľkých rozhodujúcich nariadeniach. Dôkladne sledujeme vývoj a sme odhodlaní tvrdo pracovať v rámci Rady a ruka v ruke s Európskym parlamentom a zároveň komisiou. Ako prvé je na zozname nariadenie pre zber údajov. Toto je kľúčový spis a myslím si, že vy, ktorí tu sedíte, o tom určite nepochybujete. Revízia nariadenia pre zber údajov v súlade s požiadavkami reformovanej spoločnej rybárskej politiky je dôležitá pre úspešnú implementáciu celkovej politiky. Naším cieľom je dokončiť intenzívnu prácu, ktorú vykonávalo predchádzajúce predsedníctvo a čo najskôr dosiahnuť dohodu s Európskym parlamentom. Tešíme sa na prácu so spravodajcom pánom Markom Amfrontem. Ďalší dôležitý spis ktorý je v súčasný prerokovávaný, je vonkajšie riadenie externých rybárskych flotil. Súčasný rámec riadenia externých flotil, hoci je funkčný, e, vykazuje niekoľko nedostatkov a nekonzistentností. V, v súčasnosti je dôležité sa nimi zaoberať. Sledovali sme vaše diskusie o tomto nariadení v rámci výboru najmä spravodajkyne pani Linei Engström, myslím, že tá tu nevidíme ju, a súhlasíme s názorom, že je potrebné hľadať vyvážený text a klásť dôraz na právnu jasnosť textu, textu a zníženú administratívnu záťaž. Všeobecný prístup rady je ešte stále od diskusie v uplynulom mesiaci čerstvý a v súčasnosti sme pripravení na konštruktívnu spoluprácu s Európskym parlamentom. Už som poprosila mojich kolegov, aby s vami v tomto duchu plne spolupracovali. E, ďalším je, z priorít je technické nariadenie. Predtým to som spomenula význam regionalizácie a cieľ spoločnej rybárskej politiky produkovať na úrovni maximálneho udržateľného výnosu. V tomto ohľade ide o rozhodujúci spis, ktorý umožní regiónom uviesť spoločnú rybárskú politiku do života tým najlepším možným spôsobom. Predmetné nariadenie by malo riešiť potrebu užších administratívnych systémov a súčasne bude stimulovať príslušné odvetvie, aby prispievalo k udržateľnému riadeniu zdrojov. Ako predsedníctvo budeme intenzívne pracovať v rámci rady s cieľom čo najviac priblížiť pozícii rady k tomuto nariadeniu a samozrejme tiež s Európskym parlamentom a týmom pána Gabriela Matu. Ďalší dôležitý spis, ktorý bude figurovať v rámci nášho programu, je viacročný plán pre Severné more ktorý by mala komisia predložiť v lete tohto roka. Z našej pozície sme pripravení začať o tomto pláne pracovať, len čo bude sprístupnený. V tejto veci očakávame dynamické a podrobné diskusie. V predchádzajúcej časti môjho príhovoru a prejavu som poznamenala, že ešte stále existuje množstvo populácií rýb, ktoré nie sú lovené v súlade s cieľmi maximálneho udržateľného výnosu. V tomto ohľade viacročné plány, ako je ten pre Severné more, sú veľmi dôležité. Našťastie vedecké poznatky o zásobách v Severnom mori sa rozvíjajú a príslušný plán bude zásadným príspevkom k dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu. V našej agende bude taktiež fungovať príprava externých rokovaní, vrátanie príprav stretnutí s pobrežnými štátmi. Našu činnosť v tejto oblasti bude usmerňovať spoločná rybárska politika a jej zásady udržateľnosti. A zda nie je potrebné dodávať, že počas druhej polovice obdobia predsedníctva budeme taktiež nesmierne zanepráznení rokovaniami o celkových povolených výlovkoch a kvótach. Zameriame sa na dosiahnutie vyváženej dohody a veríme, že výsledkom bude skutočnosť, že populácie rýb budú vo väčšej miere lovené na úrovni maximálneho udržateľného výnosu. Máme pred sebou náročný cieľ, rozsiahli zoznam dôležitých nariadení, ktoré budú mať vplyv na udržateľnosť našich oceánov. Budeme pracovať tak usilovne, ako je to možné, aby prostredníctvom udržateľných populácií rýb toto odvetvie Európskej únie prosperovalo zvýšením príjmom a rastom pracovných miest. Žiaľ, musím povedať, že žiadne z významných morských rybárskych oblastí s ktorými sa budeme zaoberať, priamo nespadajú do sféry záujmu slovenského rybárstva. Teda zatiaľ ešte nie a zdá na budúce, ak v najbližších šiestich mesiacoch odvedieme veľmi dobrú prácu, aby sme tiež mohli získať nejaké práva na rybolov. Neviem, či sa nám to vôbec niekedy podarí, lebo sme samozrejme suchozemskou krajinou, ale poďme teraz troška vážnejšie. E, máme v úmysle maximalizovať e, našu pozíciu e, vnútrozemskej krajiny. Sme pevne presvedčení, že potenciál plniť čestného sprostredkovateľa tým najlepším možným spôsobom dokáže priniesť vynikajúce výsledky. V tomto duchu sa púšťame do nášho ambiciozného pracovného programu v rámci našej snahy o konkrétne príspevky v tejto oblasti. Máme však pritom v úmysle plne spolupracovať s Európskym parlamentom a naozaj sa tešíme, že budeme konštruktívne pracovať na dosiahnutí vyššej miery udržateľnosti. Ďakujem veľmi pekne. Merci, Madame la Ministre. Ďakujeme, pani ministerka. Naozaj ste nám ukázali, že veľmi dobre zvládate otázku rybárstva a rybolovu, a čo nie je úplne evidentné, vychádza z toho, čo ste povedali, o, o tom, že vaša krajina nemá morie. Takže teraz budeme postupovať v tej diskusii, ako som to navrhoval. No a Slovensko samozrejme a tiež musí mať e, svoj diel záujmu o rybolov. Takže teraz bola Gabriela a prejdeme ku Gabrielovi, pretože slovo dostáva pán Mato, koordinátor za skupinu EPP, teda ľudovcov. A potom budeme pokračovať ďalšími koordinátormi ešte raz k tomu času, aby sa nám čas neminul. Koordinátori každý dve minúty. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Vítajte tu, pani ministerka, držím vám určite palce pri e, vašich e, úlohách a ja súhlasím e, s tým programom, ktorý ste nám e, predstavili, plne s tým súhlasím naozaj. Vy ste hovorili e, že budete fungovať ako nejaký impuls tým politikám a ako nejaký mediátor alebo taký neutrálny mediátor. Ja som tiež na tom podobne, akurát nie som až taký možno neutrálny, pretože chcem za každým vystupovať v mene parlamentu voči tej komisii, aj keď máme samozrejme dobré vzťahy navzájom. E, čiže e, pokiaľ ide o tie institucionálne vzťahy, áno, sú tam isté pozitívne novinky, v poslednom čase sa to zmenilo, dobre ste to aj vy e, povedali E, tá dohoda, ktorá bola dosiahnutá pokiaľ Balcké more, nebola jednoduchá, ale dosiahla sa a ukázalo sa, že sa dokážeme zladiť, že vieme konať spoločne ako spolu e, zákonodarcovia, e, takže to je podstatné a je to pozitívny signál. Ďalšia vec. Ten, tá, ten modroputvý tuňak, to je tiež veľmi dôležitá úloha, ktorú sa nám podarilo spoločne dosiahnuť a Chceme, aby e, ten rybolov bol taký, ktorý naozaj plní všetky normy, všetky štandardy a v tomto prípade a aby sa teda tá kvota rozdielovala do budúcna spravodlivejšie, tak ako si to my predstavujeme a teraz uvidíme, ako to bude ďalej s implementáciou v jednotlivých členských e, štátoch aj e, na rade. Chcem poprosiť takisto radu, aby sa obhajovali tieto dohodnuté E, záležitosti, pretože tie stoky, tie, tie, tie, mm, tie ryby už máme teda k dispozícii toľko, koľko by sme ich mali mať, e, aby ten výlov bol možný. A treba takisto aj lepšie dotovať, finančne dotovať e, jednotlivých jednotlivé, jednotlivé formy rybolovu, pretože pokiaľ financie nie sú k dispozícii, je to samozrejme problém. Potom tie technické opatrenia, posledná vec. Je pravda, že vy neuzavriete túto správu, ale ten impuls, o, o ktorom ste hovorili, ten tam musí nejako záznieť, ako ste o tom aj vy hovorili. Limity, pokiaľ ide o to, čo je zjednodušovanie a potreba takých pravidel, ktoré by boli detaľnejšie naformulované. A to sa týka aj vás e, na rade, tá otázka e, rovnováhy medzi regionalizáciou a tými základnými spoločnými základmi, aby bola m, mm, taká legislácia možná. Ďakujem. E- Ďakujeme, Gabriel. Ulrike, dve minúty. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Srdečne vítam pani ministerku. Vítajte. Ja osobne to vnímam ako veľmi príjemné, že môžeme spracovať práve s dámou, pretože zatiaľ, čo som tu v tomto výbore, vždy to boli páni na vašej stoličke, takže srdečne tu vítajte v mojom mene a v mene a mojej skupiny Áno, budeme musieť obrovský kus práce odviesť spoločne na úrovni rovnocenných partnerov. Rada na to často zabúda, že sme rovnocenní partneri. Dúfam, že vy na to zabúdať nebudete. No a tie témy, ktoré ste uviedli, tie všetky nás e, budú zamestnávať v najbližšom pol roku. Ja dúfam, že e, pokiaľ ide o Baltské more, e, že tam už sa odviedla tá prípravná práca. A mm, Dúfam, že to teda akože aj dotiahneme do úspešného, do úspešného konca. Vy nemáte prístup k moru, áno, to platí. Napriek tomu ale 60 rýb, e, ktoré konzumujeme, tie dovážame. Čiže e, je dôležité, aby ste aj vy vo vašej krajine bojovali aj za rybolov, za e, rybárstvo, ako povedal Eh, Gabriel, iste máte nejakú akvakultúru, eh, napríklad obstruhy alebo kapri, kapretie máte a s tým sú problémy. Eh, pokiaľ ide o Natúru 2000, prírodné oblasti, máme tam kormorány, vidry a tak ďalej. To všetko sú veci, s ktorými sa musíte aj vy pasovať a spoločne musíme hľadať tie cesty. Čo mňa ale znepokojuje, to sú dve veci a chcem vás na ne upozorniť. Poprvé, dohoda s Tajskom o rybolove, o to sme hovorili dnes do poludnia. Všetci spoločne budeme naozaj monitorovať to, aby to bolo rozumné riešenie pre obe strany, ale e, samozrejme nemôže to dopadnúť tak, že sa budú porušovať ľudské práva, e, otroctvo, detská práca a tak ďalej, že to budeme akceptovať. A tiež nelegálne, nelegálny rybolov treba dávať veľký, veľký pozor. A ďalšia vec, ktorú som sa spomenúť, tým je Brexit, ten ďalší problém na no v najbližších mesiacoch aj v oblasti spoločnej vojenskej politiky budeme musieť riešiť to, aké cesty budeme raziť v tejto oblasti. No a toto naozaj môže byť ten hlavný, hlavný problém. Ďakujem. Ďakujem Ulrike. Teraz pán Van Dalen v mene CER. Nech sa páči. Eh, Ďakujem veľmi pekne. Vítajte, pani ministerka. nemáte prístup k moru, nemáte žiadnu flotilu, jasné, to platí, ale ja som pred pár rokmi bol na najdlhšej rieke vo vašej krajine. Na lodi som sa plavil a naozaj som videl, že tam dochádza k rybolovu, takže ryby máte na Slovensku, to nie, že by ste nemali. Pán predseda, pani ministerka, vy ste hovorili o implementácii spoločnej mm, rybárskej politiky a chcem povedať k tomu následovné. CFP sa teda implementuje postupne, krok za krokom. Je tu ale jeden, jedna sporná, sporná časť a to je povinnosť vyloženia úlovku alebo vylodenia. A ten odpor voči tomu naozaj narastá. Ja osobne to tak veľmi vnímam. A to, že všetky lode sa teraz, všetky, pardon, ryby sa teraz musia vyložiť a tie, ktoré nie sú vhodné na spotrebu, tak aj tieto sa musia e, vyložiť a potom sa okamžite ničia už priamo na suchu. E, ja myslím, že to je v rozpore so zdravým rozumom e, a s intuíciou, ale takto vyzerá ten vývoj momentálne. Áno, spomínal sa Brexit, zrejme bude mať obrovský vplyv na rybolov na rybárskú politiku a potom e, diskusia týkajúca sa Severného mora a plánu pre Severný, e, Severné more, čiže CFP a tá povinnosť vyloženia úlovku, potom Brexit. A, takže toto všetko sú veci, ktoré spadajú do jedného obdobia. Je tu obrovská miera neistoty. Čiže moja otázka na vás, ako sa k tomu postavíte. A rovno by som vám, ak dovolíte, dal aj jeden návrh. Navrhoval by som následovné zavedenie tej povinnosti vyloženia úlovku pre Severné more, že s tým by sa mohlo počkať. Neviem, čo si o tom vymyslíte. Ďakujeme, Peter. A teraz Antonio, za Marion Pinto, za ALDE. Máš nejakú otázku na pani ministerku? Sra Ministra, antes de mais quero desejar-lhe as maiores... Vážený pán predseda, pani ministerka, dovolte mi, aby som vás tu srdečne uvítal a zaželal vám mnoho úspechov. Chcem vám zaželať to, aby ste mali ten pokoj, takúto uvoľnenosť, aby ste mali ten dobrý prehľad, aby ste sa naozaj eh, mohli s tými rôznymi výzvami vysporiadať, začnú rokovania so Spojeným kráľovstvom o Brexite, takže naozaj vám želám pevné nervy. Myslím si, že na vašich pleciach bude obrovská zodpovednosť, eh, pokiaľ ide o práva v Európskej únii pre eh, rybárov bez eh, toho, aby sa samozrejme eh, porušili práva eh, Spojeného kráľovstva. Ale sú tu ešte aj ďalšie oblasti. Poprvé, udržateľnosť rybolovu. Toto je pojem vystávajúci z istej paradigmy, paradigmy množstiev, kvantít, teda nie viac loviť, aby sme zachovali populácie, aby stavy rýb mohli prežiť. A mm, ja mám takú otázku, či by nemala nejaká nová paradigma vstúpiť do hry, konkrétne paradigma kvality, teda nie kvantita len, ale aj kvalita. Pretože rybolov a rybárstvo prežije iba vtedy, keď tie ryby budú naozaj kvalitné a na to je potrebné chrániť moria, je potrebné robiť takú politiku, e, ktorá bude naozaj environmentálna, bude chrániť moria tak, aby um, boli rybári našimi spojencami pri ochrane stavov a celého toho bohatstva, morského bohatstva. A druhá otázka, nelegálny rybolov. Ja som naďalej toho názoru, a už som to hovoril, že je to naozaj vykorisťovanie pokladov, ktoré patria celému ľudstvu. Európska únia musí byť efektívnejšia, musí zakročiť efektívnejšie z očí voči krajinám, ktoré zatvárajú oči pred takýmto nelegálnym rybolovom, ale je dôležité byť aj prísnejší využiť právne, právne nástroje proti skutočným zločincom. Čiže ako to vy vnímate, prosím, e, toto vykorisťovanie morí a tie rôzne flotily, ktoré sa na tieto účely e, využívajú. A ešte posledná skak, pán predseda. Ja viem, že už e, ten čas tlačí, ste trošku nervózni, hovorím dlhšie, ako som mal, ale ešte jedna vec poprosím. Európska únia má, alebo prijala opatrenia aby nebolo možné loviť určité druhy, pretože sú ohrozené. Ohrozené druhy sa nesmú loviť. A moja otázka na túto tému, ako to vyzerá s tými stavmi, s populáciou, ako sa postupuje v prípade takýchto ohrozených druhov. Sú tu veľké firmy, no a keď tu máme zákaz, tak sa to týka veľkých aj malých bez toho, že by sa um, nejako posudzoval um, príspevok tých jednotlivých veľkých a malých. Čiže je tu nejaká možnosť vnímať uh, tých veľkých inak a správať sa k ním inak, inak k ním pristúpať ako k tým malým, pretože často v prípade tých malých ide o ich živobytie, ktoré je vždy závislé od konkrétneho druhu ryby. Napríklad v prípade Madeiry je to iste tak. Týka sa to aj rôznych druhov žralokov a tak ďalej. Čiže nepristúpať rovnako k veciam, ktoré svojou povahou sú nerovnaké. Ďakujem pekne. Áno, ja sa naozaj snažím, aby sa tu rešpektoval rečnícky čas v prípade každého rečníka a hlavne aj čas pani ministerky, aby každý mohol vystúpiť. Joao Ferreira tu nie je, takže by si ty vystúpila za GUE. Nech sa páči. Eh, gracias, presidente. Eh, Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani ministerka. Dobrý deň ešte raz. Dnes sa vlastne už vidíme druhýkrát Mám e, dve otázky. Poprvé, vy ste hovorili o tej otázke rokovania, pokiaľ ide o ten tak. E, a ja by som chcela povedať, že pokiaľ ide o rozdelenie kvót medzi členské štáty, e, na sklade tá, toho momentálneho princípu, to je princíp alebo postup, ktorý je nespravodlivý voči napríklad Galícii, sa pochádzam ja a tam sa veľa e, robí e, rybolovu alebo vykonáva a nie je to voči nám spravodlivé takýto systém. A takisto aj to rozdeľovanie, ktoré potom samotné členské štáty vykonávajú, aj tam by bolo dobre, keby sa garantovalo, a že sa splňajú E, tie e, kritéria, ktoré sú uvedené v článku 17 spoločnej e, rybolovnej politiky. Ja chcem sa spýtať, či počas vášho mandátu tieto otázky sa nejakým spôsobom otvoria, tieto otázky spravodlivosti alebo férovosti rozdelenia kvót. Ja si myslím, že rybolov v Galicii je dôležitá téma, sú tam rôzne demonstrácie, ľudia sa aktivizujú, takže to je prvá otázka. Druhá otázka, Dôsledky toho všetkého, čo toto má, teda e, dôsledky týchto aktivít na e, straty pracovných pozícií vôbec e, v našom rybárskom sektore. A potom posledná otázka, tá súvisí s dopadom rozvoja e, modrého hospodárstva na e, tie e, rybolovné alebo rybarské e, zdroje. Pokiaľ vieme teda aj o e, rybolove, E, pokiaľ hovoríme na, o, o rôznych súvisiacich e, odvetviach, e, ktoré s tým súvisia. Čiže ako si myslíte, že tieto témy sú prepojené? Ďakujem pekne. Tuto à tuto tout Áno, máte pravdu, máte pravdu. Ďalšie koordinatúry ty už tu tuším nemáme. A, Marko? Áno, Marko, môžeš, nech sa páči. Marko Afronte. Ďakujem veľmi pekne za slovo. Ďakujem veľmi pekne. Pani ministerka, ďakujem za to, že ste tu, ďakujem aj za vaše úvodné vystúpenie. Vo svojom úvodnom vystúpení ste hovorili, um, aká bude vaša hlavná téma v oblasti rybolovu, v oblasti rybnej politiky a uh, sú to veci, ktoré do istej miery sú pre nás kľúčové, rovnako ako pre vás. Je to otázka udržateľnosti, e, environmentálna, socioekonomická udržateľnosť ako protiváhy na vzájomné, zároveň uh, plné plnenie tých záväzov, záväzkov CFP, zároveň tie MSY, tie, tie vlastne maximálne Um, udržateľné stavy populácie, um, rešpektovanie jednotlivých limitov, ktoré sú v rámci tohoto MSI vytýčené. Takže v tomto sa naozaj zhodneme. To je naozaj rovnaké, ale treba povedať, že v tej východiskovej rodine sa úplne zhodneme. Tie témy sú pre nás rovnaké. Problémy možno nastanú potom, keď pôjdeme do detailov, keď budeme diskutovať o jednotlivých témach. A treba si uvedomiť, že napríklad viacročný, finančný, viacročný plán pre um, Baltské more, ten sa tiež vyvíjal, sa rodil istý čas Treba povedať, že e, to isté vlastne bude podobné sa dá očakávať a možno to bude ešte aj náročnejšie pre Severné more, lebo to je pomerne zložitá téma, najmä keď sa toto prepojí s diskusiou o MSI. Takže tam sa to veľmi ťažko e, definuje, nie vždy je úplne jasné, čo chce dosiahnuť jedna strana, čo chce dosiahnuť druhá strana. Ďalej, čo sa týka technických opatrení, e, to je asi jedna z tých najzložitejších a najcitlivejších tém, ktoré sa budeme venovať počas najbližších mesiacov. Pán Mata o tom už hovoril. To je téma, o ktorej ja som presvedčený, že tuto regionalizácia je naozaj kľúčová. Tam je dôležité potom zobrať do úvahy špecifika jednotlivých regiónov. V každom prípade e, spomínali ste aj otázku zberu dát to je pre nás tiež veľmi dôležitá otázka, pretože to je niečo, čo by sa malo čo najskôr uzavrieť. Pretože ďalšie programy vlastne budú vychádzať práve z tohoto zberu dát. Vidíme, že sa musíme vysporiadať s dopadom Brexitu. Máme už trialog, ktorý bude 5. septembra. Ehm, tam naozaj chceme dosiahnuť dohodu čo najskôr, aby sme dokázali čo najskôr posunúť túto tému vpred. Teším sa na spoluprácu v týchto zložkách. Ďakujem pekne. Merci, Marko, Ďakujeme, Marko. Aj si držali rečnícky čas, to je výborné. A teraz Werner Kuhn, nech sa páči, na minútu. Jedna minúta, pán kolega, áno, jedna minúta. Ďakujem pekne, pani ministerka, za vaše úvodné slovo a to zanietenie z krajiny Slovensko, áno, s riekami, máte skúsenosť s rybníkmi, kapor a ďalšie ryby ale aj e, rybolov ako hobby, e, teda voľnočasová aktivita tiež u vás zohráva veľmi dôležitú úlohu. No a keď sa pozrieme na projekt zberu údajov, tak e, aj k tomuto budú potrebné údaje. Toto budeme veľmi zdôrazňovať. Áno, neutrálna osobnosť v rokovaniach trialógu v našej oblasti osoba, ktorá to bude môcť objektívne, objektívne vnímať, ekonómia na jednej strane, ekológia na druhej strane, takže už sa teším na dobré riešenia, ktoré takto získame. Ja. Ďakujem, Werner. Teraz Ricardo Serra Santos na minútu iba. E, e, Ďakujem pekne za slovo. V prvom rade dovolte mi e, poďakovať pani ministerke a zároveň vám chcem aj zablahopriať k prevzatiu predsedníctva. Ďakujem aj za to, že E, ste sa takto popasovali s touto témou, že máte takúto, takýto ambiciózny plán a takisto aj za to, že e, ste preukázali ochotu e, posunúť tieto témy vpred. Ja by som sa ale venoval tak špecifickejšie dvom zložkám, ktoré sú možno také kľúčovejšie a ktoré sú také citlivejšie. Už hovorili potom pani, pán Afronte hovoril v mene mojej skupiny, ktorý má na starosti zároveň aj rýchle uzatvorenie diskusí v rámci legislatívneho balíčka o zbere údajov údajov. Ja pevne verím, že táto téma už je blízko, už sa naozaj nám podarí to čo uzavrieť, pretože pre nás je dôležité, aby sme už nestratili ďalší čas a zároveň by sme mali e, čo najskôr uzavrieť ten trialóg, ktorý medzi inštitúciami je a zároveň e, je dôležité, aby sme vlastne tieto témy čo najskôr dokázali odzrkadliť aj v rámci dohôd, s ktorými, e, ktoré sa uzatvárajú s ďalšími krajinami. A obrovský dopad na to bude mať Brexit. Pani ministerka, aký je váš názor na tie ťažkosti, ktoré nás budú čakať a ktoré e, spôsobí vlastne Brexit voči e, tomu viacročnému, finanč- viacročnému plánu pre Severné more. Tam uvidíme, že to bude naozaj zásadná zmena paradigmy, ku ktorej dôjde po odchode, po prípadnom odchode Veľkej Británie, pretože 90 Severného mora vlastne zrazu bude už mimo európskeho priestoru. Ďakujem a teraz pani Toma. Áno, minúta. Gabriel, Gabriela. <laughs> pani ministerka, Prepačte, predseda žil bez mikrofónu. Pani ministerka, vítajte u nás. Ja dúfam, že naša spolupráca bude veľmi plodná a nepochybujem o tom. Tri otázky. Po prvé, to sa týka regionalizácie, pretože v CFP sa naozaj snažíme toto dosiahnuť, aby tie opatrenia boli primané na rovnej úrovni, teda podľa jednotlivých oblastí pretože tu boli určité obavy v súvislosti s tým, že za radu alebo za komisiu tá regionalizácia že to je ako keby snaha o renacionalizáciu politiky. To by bolo naozaj katastrofálne, keby sa z CFP stali znova národné politiky. A teraz kvóty. Vy ste vraveli, že to je súčasťou vášho programu počas vášho predsedníctva. No a otázka sa týka teda voľnočasového rybolovu Týka sa to druhov, ktoré teraz nie sú dotknuté. Takže mňa by zaujímalo, či máte nejaký názor aj na túto tému. A teraz e, tretia otázka, Brexit. Naozaj tá predstava, nie je to iba Severné more, drahí priatelia, je to aj kanál La Manche, e, je to e, celá, celé to pobrežie, viacero morí, ktorých sa to týka, celé atlantické pobrežie. Čiže globálne dohody, čo sa tam plánuje, aké hypotézy, s akými sa počíta. Keby ste mohli povedať k tomuto viac informácií. Ďakujem, pani Toma. Teraz Norika Nikolaj, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Pani ministerka, želám veľa úspechov, pretože na to bude zložité. Začínate mandát Brexitom. Všetky tie postupy sa teraz spustia. Ja mám pre vás dve otázky, pani ministerka. Už tu mnohí hovorili o moriach. A ja by som sa vrátila k riekám, k európskym tokom. Je potrebná spoločná politika, aby sa podarilo rybolov a ekológiu zosúladiť. Zatiaľ takéto nič nemáme. To je prvá vec. A druhá vec, moja druhá otázka. Hovorí sa o Čiernom mori, alebo takto ide mi o Čierne more. Čo si myslíte o tomto regióne a rybolove v tomto regióne? Ďakujeme, Norika. A na záver, Pako Milman, nech sa páči na minútu. Ďakujem pekne za to, čo ste povedali, pani ministerka. A ja mám jednu otázku, pokiaľ ide o dohody s tretimi štátmi. Včera sme mali príležitosť e, mať tu stretnutie s zatvorenými dverami s komisiou a ja by som naozaj chcel poprosiť, aby ste e, pracovali ako predsedníctvo spolu s komisiou na podpisovanie týchto e, dohôd s tretími štátmi. Sú naozaj veľmi dôležité aj pre európske flotily a takisto aj pre tú našu španielsku. A ešte jedna vec, e, vy viete, že kvoty to nie je naša kompetencia, nie je to naša právomoc ale niekedy sa stiažujeme, napríklad aj my, čo máme na Španielsku veľký rybolov, že máme nedostatočné tie kvóty a ja chcem spomenúť niečo, čo som hovoril už, čo som hovoril už počas holandského predsedníctva. Nejaký mechanizmus prerozdelania kvót, ktoré sa nevyužívajú, pretože niekedy sa zadelia nejaké kvóty a potom tie sa nevyužijú. To je škoda. E takže tie krajiny, čo sa stále tak sťažujú, ako napríklad sme aj my, treba nájsť nejaký spôsob e, aj pri tých dohodách s tretimi štátmi využiť nejakým spôsobom tieto alokované, ale nevyužité kvóty. Ďakujem pekne. Donc, euh, voilà. Ďakujeme, Pako. Takže sa nám podarilo ten čas dodržať, myslím si. Máte asi 15 minút ešte, pani ministerka, na to, aby ste mohli reagovať, aspoň sa pokúsiť zodpovedať všetky tie otázky, ktoré tu odzneli. Myslím, že boli všetky veľmi relevantné a dobre odrážajú aj názory zastúpené tu vo výbore pre uh, rybárstvo. Takže nech sa páči, pani ministerka, máte priestor reagovať. Ďakujem veľmi pekne za všetky otázky, ktoré tu boli vznesené, ale samozrejme aj za podnety, ktoré ste dávali o možnej spolupráci, e, to, čo by sme vedeli e, v rade aj z vášho podnetu prerokovať. Ja myslím, že k otázke Brexitu e, tu bolo viacero poslancov, ktorí sa na toto dotazovali, ale v súvislosti určite s referendum je ešte predčasné diskutovať o budúcom dopade Brexitu na oblasť jednotlivých politik. V každom prípade e, našim spoločným cieľom je udržateľnosť. Takže e, k otázke Brexitu môžem len toľko povedať. E, po uplatnení e, článku 50 sa budeme Spojeným kráľovstvom, keďže nebola zatiaľ aktivácia tohto článku a nebol prediskutovaný na úrovni lídrov, tak zatiaľ dovolte, aby som sa k tomu nevyjadrovala. Ďalšou takou zásadnou otázkou, ktorú dal pán poslanec Mato a Fronte, e, spomenuli ste e, technické opatrenia. Aj my toto považujeme za jedno z najdôležitejších nariadení, e, ktoré je teraz a v súvislosti s technickým opatrením nariadením môžem uviesť, že v Rade prebieha detailné preskúmanie návrhu. Našim cieľom je dosiahnutie spoločnej pozície Rady na jeseň, ale to však samozrejme bude závisieť od vývoja diskusie. E, prvotná výmena názorov na úrovni ministrov sa už uskutočnila 11. apríla a sú zredielne predbežné pozície štátov smerujúce k väčšej simplifikácii a regionalizácii. Ohľadom konkrétnejších prvkov, ktoré ste spomenuli, môžem uviesť, že delegácie začali návrh pripomienkovať a verím, že dospejeme k jasnejšej pozícii po letnej prestávke. Záležitosti, na ktoré ste poukázali v súvislosti s cieľmi a zámermi, sú veľmi dôležité a samozrejme aj citlivé. Na danú tému v Rade aktuálne prebieha veľmi dynamická diskusia a taktiež som poverila svojich kolegov, aby sa danou problematikou zaoberali na neformálnom stretnutí generálnych riaditeľov pre rybolov v Bratislave, ktoré sa uskutoční v septembri. Tu opätovne by som chcela zdôrazniť, e, že sme pripravení udržať dané nariadenie ako jednu z priorít našej agendy. Ak budeme mať kvalitnejšie a jednoduchšie pravidlá, tak tieto nám umožnia dosiahnuť ciele našej spoločnej rybárskej politiky. E, v ďalších e, otázkach ste sa zaoberali požiadavkami možno, že na drobný rybolov, na jeho e, udržateľnosť, na jeho socioekonomické aspekty. Boli tu viacerí poslanci, ktorí očakávajú, že na toto odpoveď Chcela by som poďakovať za tieto e, poznámky k drobnému rybolovu a oceňujem, že táto téma je vysoko na zozname priorit tohto výboru. Takéto pobrežné komunity, ktoré sú závislé na rybolove a prepojené na vysokú úroveň udržateľnosti, určite potrebujú osobitnú ochranu. Hlavné nariadenie spoločnej rybárskej politiky uznáva osobitné potreby pobrežných komunít, ktoré sú vo vysokej miere závislé na drobnom rybolove. Na ich podporu môže byť použitá aj finančná pomoc zo zdrojov Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Taktiež môžem konštatovať, že bol dosiahnutý priateľný kompromis medzi radou a parlamentom prostredníctvom odkazu na základné princípy hlavného nariadenia spoločnej rybárskej politiky. Chcem poukázať hlavne na článok 17. E, ďalšou takouto e, otázkou, ktorú spomenul pán Mato a chcela by som na to e, reagovať, je to, že predsedníctvo si je veľmi dobre vedomé veľkého záujmu, ktoré stretnutie IKAT každoročne priťahuje z dôvodu riadenia ekonomicky veľmi dôležitých druhov. Predsedníctvo zabezpečí, že pozícia Európskej únie na tohoročnom stretnutí bude pripravená s ohľadom na princípy spoločnej polnohospodárskej politiky, spoločnej pardon, rybárskej politiky a najnovších vedeckých odporúčaní. Pri tomto osobitnú pozornosť e, budeme venovať s najväčšou pravdepodobnosťou Mečiarovi Veľkému v stredozemnom mori a Tuniakovi Modroplutvému. Ohľadom opatrení pre tieto populácie sme si vedomi, že komisia aktívne pripravuje návrh pozície Európskej únie. Členské krajiny taktiež očakávajú tohoročné vedecké odporúčania, na základe ktorých bude pripravená pozícia Európskej únie. E, kolegovia, ďalší spomenuli e, viacročné plány. Naozaj je to e, vec, ktorá je zásadná v otázke rybolovu. E, k viacročným plánom chcem v prvom rade poďakovať za konštruktívny prístup vás v parlamente, teda všetkých členov parlamentu, ako aj spravodajcovi určite pánovi Valesovi, úspechu dohody k viacročnému plánu pre Baltské more. Samozrejme, táto vďaka patrí pani Doc a holandskému predsedníctvu za rýchlu prácu a dohodu o zmene a doplnení existujúceho plánu na obnovu stavov tresky. Tieto dohody sú plne v súlade s cieľmi a zásadami reformy spoločnej e, rybárskej politiky. Čo sa týka e, Severného mora a viacročného plánu, s hľadom na úspech dohody k viacročnému plánu pre Baltské more e, očakávame aj v blízkej dobe návrh viacročného plánu pre populácie v Severnom mori. Plán pre Severné more bude kľúčovým k dosiahnutiu maximálneho udržateľného výnosu a podpore regionálneho rozhodovania. Predchádzajúci plán mal však pozitívny veľmi vplyv, ktorý je zjavný z pokračujúcej obnovy stavov tresky v Severnom mori. Jeho prístup k riadeniu zmiešaného rybolovu bol však až príliš rigidný a komplikovaný. Realistické riadenie zmiešaného rybolovu bude najdôležitejším momentom nasledujúceho viacročného plánu. Musím povedať, že na technických rokovaniach sa budeme snažiť podrobne preskúmávať tento problém a publikovanie tohto viacročného plánu pre Baltské more, ešte by som chcela povedať, že by malo byť zverejnené v úradnom vesníku 15. júla. Ďalšou takou dôležitou e, témou, ktorú máme aj my e, v prioritách, e, je zber údajov. Bol to dotaz viacerých, opäť viacerých poslancov, pána Afronteho, Kuna aj pána Santosa. Predsedníctvo určite súhlasí s tým, že je potrebné dosiahnuť zjednodušenie tým, že sa budú zbierať len potrebné údaje a zabráni sa duplicite a nezvýši sa administratívna záťaž. Slovenské predsedníctvo tu nadviaže na intenzívnu prácu predchádzajúcich predsedníctiev s cieľom dosiahnutia dohody s Európskym parlamentom. Tu som na úvod v príhovore uviedla, že sme pripravení spolupracovať jednak s vami v parlamente a jednak s komisiou aby sme v súvislosti s týmto nariadením dospeli k veľmi dobrému výsledku. Tu v tej, pri tejto príležitosti musím uviesť e, taký jeden možno, že zásadný dátum. E, počas nášho predsedníctva sme pripravení na plánovaný dialog, ktorý predpokladáme bude v septembri roku 2016. E, kolega, ktorý, ktorý pozná Slovensko a ktorý sa plavil po tej najdlhšej, najdlhšej rieke po Slovensku, jasne hovoril, že aj Slovensko má akvakultúru, ale musím povedať, že Slovensko nie je veľkým hráčom. My máme výlov, myslím, že 3100 tón, takže určite viete, že e, takýto, takáto tonáž nie je nič, čo by e, ohrozovalo. E, ale v každom prípade e, akvakultúra je jedna z najvyššia, najvyššia, najvyššia priorita eh, v našom, v našom predsedníctve a samozrejme prioritu tomu kladie aj spoločná rybárska politika. Sektor akvakultúry eh, zohráva významnú úlohu v produkcii rýb a predstavuje obrovský potenciál zabezpečenia sebestačnosti Európskej únie pri súčasnom dosiahnutí trvalo udržateľného rozvoja. Nedávno k tejto problematike prebiehala konferencia v Bruseli, kde som mala tiež príležitosť zdôrazniť dôležitosť tohto, tohto sektora. Členské štáty pri akvakultúre momentálne implementujú svoje priority prostredníctvom Európskeho námorného rybárskeho fondu a musím povedať, že Slovensko jedinou možnosťou, kde získať peniaze v oblasti rybolovu je práve akvakultúra a využíva e, v plnej miere e, opatrenia z tohto Európskeho námorného a rybárskeho fondu. Myslím, že tu ešte bola otázka pri akvakultúrach aj s kormorami e, a vidrami. Je to naozaj veľmi zložitá otázka, lebo jednotlivé členské štáty majú v tomto rozdielnú pozíciu a e, určite rozdielne legislatívne úpravy. Snáď by stalo za zmienku, e, aby sa e, týmto možno, že komisia v následnom svojom, v následnej činnosti zaoberala. Ja poviem ako príklad svoju krajinu. My máme špeciálnu legislatívu na to, aké počty kormoránov na Slovensku môžu byť a kde sú lokalizované. Čiže toto je možno aj taký impuls Eh, aby aj ostatné členské krajiny eh, takúto legislatívu v tejto oblasti pripravili. Eh, Izabel a Tomás a niekoľko ostatných máme, boli otázky k regionalizácii. V každom prípade musím povedať, že je to priorita nielen nášho predsedníctva, ale keďže je to regionalizácia je jedným z pilierov novej spoločnej rybárskej politiky, Našou spoločnou ambíciou, teda ambíciou aj parlamentu, aj rady, je lepšie zapojiť do procesu spolurozhodovania aktérov, ktorí najlepšie poznajú obmedzenia a špecifické potreby rybolovu. Prijaté opatrenia by mali byť samozrejme prispôsobené regionálnym špecifikám. Rada považuje tento nový prístup za významný a bude pokračovať v obhajovaní takýchto princípov v procese implementácie spoločnej rybárskej politiky. Je možné ešte dodať, že táto regionalizácia e, je aj súčasťou technického nariadenia, o ktorom sme my už rozprávali, kde práve e, anexie alebo prílohy sú tým, kde regionalizácia do tohto procesu vstupuje najviac. Ja sa teším, že v tomto procese technického nariadenia sa posnažíme e, napredovať a že naplníme tak spoločný cieľ e, tej jednotnej spoločnej rybárskej politiky e, a regionalizácia ako jeden z hlavných pilierov tejto politiky. Ešte máme tu otázky, keď si dobre spomínam, pre Čierne more sme mali otázku rybolovných možností. E, počas nášho predsedníctva samozrejme rybolovné možnosti e, sú jednou z priorít a decembrová rada je už tradične venovaná e, schvaľovaniu hlavného nariadenia o rybolovných možnostiach a samozrejme nariadenia pre Čierne more. Eh, okrem tohto bude aj dôležitá oktobrová rada ministrov, kde budeme príjmať rybolovné možnosti pre Baltské more a novembrová rada pre hlbokomorské druhy. Čiže v každom prípade eh, snaha o úspešné eh, skončenie týchto rokovaní bude aj mojou snahou v predsedníctve. Mali sme tu ešte dotazy ohľadom partnerských dohôd Otázka partnerských dohôd a trvalo udržateľného rybolovu je tiež dôležitým elementom spoločnej rybárskej politiky. Tieto dohody v partnerských krajinách majú pozitívny vplyv na riadenie rybolovu, vedecký výskum, boj proti nezákonnému, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu, kontrolu a okrem toho prinášajú aj sociálne, ekonomické benefity vo forme zamestnania pre miestnych rybárov a sektorovej podpory pre infraštruktúru a hospodárskú činnosť. Prostredníctvom takýchto dohôd sa Únia snaží vytvoriť transparentný príklad trvalo udržateľného riadenia rybného hospodárstva. Predsedníctvo samozrejme tieto dohody v plnej miere podporuje. Ehm, neviem, či som zodpovedala na všetky otázky, ale ak som na všetky otázky nezodpovedala, ak som si ich nepoznačila, ale myslím si, že dotkla som sa vašich všetkých, ehm, všetkých tém, ktoré ste načrtli. E, milé rada, E, prostredníctvom mojich kolegov, ktoré sú tu, ktorí sú tu v Bruseli, ak som naozaj na niečo opomenula, tak e, kľudne prostredníctvom mojich kolegov sa ešte môžete dotazovať. E, veľmi radi vám odpovedia, samozrejme po konzultácii s nami, na všetky dotazy, ktoré budete mať. Ja sa veľmi teším na spoluprácu, tak ako som to na úvod uviedla, s parlamentom a pred nami sú tie veľké výzvy, určite legislatívne aj nelegislatívne a čo bude v našich silách, e, tak budeme sa snažiť doviesť do zdárneho konca, hlavne v legislatívnej oblasti. Ďakujem veľmi pekne všetkým. Merci, madame la ministre, pour... Euh, Ďakujem pekne, pani ministerka, za vaše odpovede. Naozaj ste sa snažili odpovedať e, na čo najviac otázok. Nie všetko sa e, podarilo, ale to podstatné si zodpovedali. A naozaj budeme veľmi dobre spolupracovať. Pevne verím, Európsky parlament, predsedníctvo s pomocou komisie, aby sa nám podarilo dopracovať k riešeniam jednotlivých eh, tém, ktoré ste načrtli. Takže ďakujem pekne, že ste dnes popoludní prišli a že ste odpovedali na otázky poslancov a všetci vám samozrejme želáme dobré predsedníctvo. Ďakujem pekne, pani ministerka. Vážení kolegovia, poprosím vás, budeme pokračovať. Posadajte si, aby sme teda mohli naozaj pokračovať. Ce serait bien. Merci. Nous allons aborder un, un dossier important poprosím vás naozaj si posadajte, pretože čaká nás ďalšia dôležitá téma. Aj Maurito si sadne. Áno. Voilà. Donc euh, oui, je dis on va on va aborder un Výborne. Takže naozaj dôležitá téma, ako som povedal, to sú tie technické opatrenia. To je vlastne aplikácia spoločnej rybárskej politiky do praxe, takže naozaj je to dôležitá záležitosť. Tuto tému dostala skupina EPP a konkrétne kolega Mato. Komisia predstavila návrhy 19.4. Dnes budeme mať výmenu názorov, pokiaľ ide o ciele tohto návrhu. Čiže články 3, 4 a 34. Pán spravodajca poslal tieňovým spravodajcom ostatným e, kolegom taký e, dokument na zamyslenie alebo taký pre reflexiu, povedzme, to bolo ešte 22. júna, takže e, poprosím rovno Gabriela, pána spravodajcu, teda, aby sa k celé tejto téme vyjadril a potom aj ostatní poslanci budú môcť zareagovať. Ďakujem pekne. Vy ste vlastne už to aj celkom dobre popísali. Ja, keď som sa na, túto správu prvýkrát pozrel, chcel som, aby e, tá správa bola e, vytvorená spoločne, nie iba z mojej strany. Poprvé, zadelili sme si nejakú metodiku práce, rozdelili sme na štyri veľké časti to, čo tá správa nakoniec bude predstavovať. Prvá časť e, ciele, to sú tie články 3, 4 a 34. Potom druhá časť, to je zjednodušovanie, a regionalizácia, potom tretia téma, to sú tie technické otázky a potom štvrtá téma, inštitucionálne otázky. A priori teda aspoň, pretože logicky niektoré aspekty jednotlivých bodov sú navzájom prepojené. A teda nemôžeme ich vnímať úplne oddelenie, ale v zásade takto sme to plus minus, minus zadelili e, do týchto štyroch tém. A my vlastne všetku tú dokumentáciu potom dávame na jedno miesto a spoločne to zdieľame. Potom mali sme jedno prvé stretnutie a už som vysvetlil aj tým spravodajcom a koordinátorom, ktorí sme tiež e, pozvali na to stretnutie, aká bude metodika našej práce. A ja od začiatku som to chcel spraviť tak, aby sme pripravili takú správu alebo taký návrh, kde sme, e, kde sme spravili taký proste brainstorming, a každý tieňový spravodajca sa môže vyjadriť, môže všetko, čo ho napadá, spomenúť, keď má nejaké otázky, pripomienky, veci, kde si nie je istý, aby proste to všetko zaznelo a aby každý tieňový spravodajca sa takýmto spôsobom mohol vyjadriť. A potom, aby postupne sa tieto otázky vlastne vyľaďovali a z nich e, vznikol teda ten e, pracovný e, dokument. A dovčerajška, úprimne povedané, som bol relatívne sklamaný, pretože až dovčera žiaden tieňový spravodajca ani nikto iný, žiaden iný aktér e, vlastne nejako nezareagoval, pokiaľ ide o túto otázku, takže mal som trochu e, možno také obavy, či som to celé nastavil dobre, ja som to chcel všetko tak spoločne riešiť, ale potom som mal pocit, že pokiaľ sa mi nikto e, neozýva, ani tieňový spravodajca žiaden, ani, ani ten koordinátor, nikto vlastne mi nič nehovorí, nič mi nepíše, tak asi to budeme musieť spraviť nejako inak. Donesiem tú tému sem e, na výbor, ja pripravím moju správu, dáme 4-5 dní ako lehotu. Aj tak sa dá robiť nie, že by som si to želal, ale aj to je možné. Samozrejme, každé pravidlo má nejakú výnimku a tu na pán kolega Van Dalen, ten konečne včera, aspoň on mi teda poslal e, návrh, e, alebo dokument s jeho návrhmi, takže tento už mám k dispozícii aspoň. E, čiže keď chceme pracovať spoločne, ja rád budem pracovať spoločne, ale pokiaľ nechceme pracovať spoločne, ja s tým nemám problém, napíšem si to sám, dám lehotu na pozmeňovacie návrhy, tie sa odhlasujú, prejdú, neprejdú a uvidíme. Ja s tým problém nemám. Ale vravím, predstavoval som si to e, trochu inak, aby sa do tej správy zapájali aj ostatní kolegovia, ktorých sa to týka, pretože tá správa je dôležitá, ako ste aj vy, pán predseda, povedali. Takže e, teraz tie jednotlivé body, tá, ten prvý blok, tá prvá téma, to boli tie články 3, 4 a 34 daného nariadenia. Tam návrh komisie je taký, že sú tu obsiahnuté vlastne dva články, kde sa definujú ciele. V trojke sú také tie všeobecné ciele a štvorka také tie konkrétne ciele. A potom e, v tých jednotlivých ďalších článkoch je to už ďalej rozpísané. A keď sa vytvoria nejaké konkrétne ciele, tak e, tie potom spočívajú v naplňaní obsahu konkrétnych e, smerníc z oblasti životného prostredia. Ale pokiaľ budeme postupovať takýmto spôsobom, tak môže z toho vyplývať istý právny moment neistoty, tak povediac. A máme tu isté obavy, otázky, pokiaľ ide o to, ako komisia tu e, niektoré témy premiešava, nazývam tie jednotlivé konkrétne ciele s tými všeobecnými a Práve preto my sme chceli e, v prvom rade zadefinovať tie hlavné otázky. A potom, keď hovorím o tých konkrétnych povinnostiach, pokiaľ ide o tie smernice v oblasti životného prostredia, ktoré som spomínal, mali by sme sa zamyslieť nad tým, či konkrétna smernica e, dáva členským štátom nejakú flexibilitu, pokiaľ ide o transpozíciu do e, vnútroštátneho práva týchto európskych eh, noriem a myslím, že to nie je možno najlepší spôsob, ako odmerať splnenie konkrétnych eh, cieľov v rámci technických opatrení. Čiže boli tu isté otázniky, povedzme, a ja sa budem snažiť aj tie konkrétne, aj tie všeobecné cieľe nejakým spôsobom e, takto riešiť. Spomínam tam jednu konkrétnu, jeden konkrétny cieľ, sú tam tri uvedené a tá prvá z nich, ten prvý z nich ten navrhuje zaviesť tam nejaký, e, nejakú maximálnu hodnotu výlovu do hranice 50%, pričom sa rešpektovali e, tie obmedzenia, ktoré sú uvedené v danom článku. Ale je to vlastne iba výjimka z tej, z tej e, povinnosti vyloďovania. Čiže e, pôvodne to bola nejaká výnimka z pravidla vyloďovania a teraz táto výnimka sa mení na konkrétne pravidlo, čiže to mi nedáva veľmi zmysel. Je to výnimka alebo je to pravidlo? Ne, nezdá sa mi to veľmi systematické. A Takéto plus minus by boli teda závery e, z toho prvého pracovného dokumentu, ktorý všetci majú k dispozícii. Chcel by som to zhrnúť takto. Treba sa naozaj zamyslieť nad tým, či je potrebné vytvárať dva články, ktoré sú oddelené, teda to sú také tie všeobecné ciele a konkrétne ciele, trojka a štvorka, a aké, aké, čo, čo s tým chceme dosiahnuť vlastne takýmto oddelením. A potom je tu vec, ktorá e, je prepojená na témy celoživotnom v životnom prostredí, to je fajn, že sa aj tomuto venujeme, ale potom ako keby sa dáva, e, dávajú bokom tie ostatné témy, ktoré sa my tu na našom výbore vnímame ako veľmi dôležité, napríklad sociálne otázky, socioekonomické otázky, to je nám e, blízka záležitosť. A potom tá dopadová štúdia, ktorá ide spolu s návrhom, tam častokrát sa hovorí o tých eh, stimuloch alebo tých motiváciách, to je vec, ktorej eh, my veľmi dobre rozumieme a podporujeme takéto uvažovanie, ale nevyplýva tu z toho žiadna konkrétna, žiaden konkrétny stimul v tom návrhu. Žiaden stimul tam uvedený nie je v konkrétnej rovine. A je tu istý zmetok, možno pokiaľ ide o to, akým spôsobom tu hovoríme o špecifických cieľoch, a potom sa to zase nejako zamiešava alebo zamieňa s tými všeobecnými cieľmi. Proste nie je v tom celkom poriadok, mali by sme si to ešte e, poriadnejšie zatriediť a jasne radefinovať ciele daného nariadenia. Pokiaľ máme napríklad smernicu o vodách, e aj tam je isté možno prepojenie na technické e, opatrenia, aj keď nevieme presne aké a tak ďalej. A potom je tu vec, ktorá sa vždy spomína na tomto výbore a to je otázka nadbytku nejakých návrhov alebo opatrení v rámci delegovaných aktov, pričom sa bokom nechávajú alebo necháva sa e, možnosť návrhov v rámci spolurozhodovania medzi radou a parlamentom. Čiže ako keby komisia mala príliš rozhodovať o rôznych e, otázkach, napríklad e, tá smernica o vodách, tam sa napríklad e, určujú ciele aj pre tieto technické opatrenia, ale to by sa malo riešiť v rámci spolurozhodovania, nie takýmto spôsobom cez komisiu. A sú tu spomenuté, spomenuté nejaké ďalšie otázky. Treba znižovať tú automatickú modifikáciu nariadenia prostredníctvom takých postupov, ktoré nie sú definované dobre a ktoré by mohli vyplývať e, z externých fakt, nesúvisia priamo s týmto nariadením. Čiže pokiaľ je o automatickú transpozíciu niektorých e, pravidel alebo dohôd, ktoré napríklad by sme e, podpísali s tretími štátmi, aj z tých môže niečo vyplývať a mať priamy dopad na naše právo EÚ aj v oblasti technických opatrení. O tomto hovorím. Čiže mm, máme tu veľa článkov, veľa otáznikov by som povedal, e, veľa neistôt e, a z toho vyplýva, že tá otázka nie je vôbec jednoduchá už som aj predtým hovoril, e, keď tu bola pani ministerka, je to taká, ako chceme ďaleko až nadefinovať tieto etnické opatrenia, aký zásah majú mať. Pokiaľ na jednej strane chceme e, veci zjednodušovať, ale na druhej strane si treba aj povedať, ako ďaleko až to zjednodušovanie má ísť. Uvidíme, ako sa to nadefinuje v tom ďalšom pracovnom dokumente uvidíme, až ako ďaleko napríklad zajde aj tá regionalizácia, nie iba to zjednodušovanie. Regionalizácia to znie veľmi dobre, všetci sme za. Dali sme to aj do dokumentu o reforme e, spoločnej rybárskej politiky, ale sami nevieme, ako ďaleko táto regionalizácia bude zachádzať. Členské štáty, niektoré sa z toho tešia, že môžu si, alebo budú si môcť robiť veci po svojom, ale ako náhle e, e schválime tieto opatrenia a povieme si, že členské štáty si môžu robiť veci po svojom, tak e, zrazu sa môže ukázať, že ne využívajú alebo nepoužívajú tak, ako by sme si my predstavovali tie normy, ktoré by mali používať e, na základe spolurozhodovania. Takže to sú všetko témy, ktoré sú z môjho pohľadu zaujímavé a ja samozrejme nechcem tu robiť nejakú prednášku, rád si vypočujem názory ostatných kolegov a aj na základe toho potom pripravím nový pracovný dokument, a budem sa snažiť e, to nejako spoločne vyladiť, aby sme mali spoločnú predstavu. Zdôrazňujem, že to je predpis, ktorý je dôležitý, je relevantný pre každého z nás a dúfam, že sa budeme snažiť aj budeme schopní sa zladiť na čo možno najväčšom počte otázok, aby to bol náš spoločný dokument a nie iba dokument nejakého spravodajcu a potom tam bude 300 e, pozmeňovacích návrhov a potom začne nejaká e, veľká vojna e, pozmeňovacích návrhov. Ja dúfam, že budeme čo možno najviac konsenzuálni a budeme sa to snažiť aj naďalej. Ďakujem pekne. Merci, Gabriel. Ďakujeme, Gabriel. Ešte než dám slovo kolegom, tak všeobecné poznámky z mojej strany ako predsedu. Uh, Áno, je to veľmi technická téma, ale dlho očakávaná. Chcem vás upozorniť na dve zásadné veci, o ktoré tu ide v súvislosti s metódou a tými jadočnými plánmi riadenia. E, prvá dôležitá vec, a pán ma to, poukázal, sú delegované akty. Tieto akty sú užitočné, sú dokonca aj potrebné, nevyhnutné, ale mňa znepokojujú podmienky, v akých legislátor komisii deleguje právomoci my teda naozaj mnoho miesta ponecháme týmto delegovaným aktom. Bianko, bez toho, aby sme poznali ich obsah vopred. Čiže pán spravodajca by mal naozaj požadovať počas tých rokovaní, aby poznal e, tie delegované akty, aspoň v širších obrysoch. Tie sú potrebné samozrejme, ale sú súčasťou určitého balíka s tým základným legislatívnym aktom. To je pre nás parlament veľmi dôležité. A druhá dôležitá vec, a to sú tie vedecké stanoviska alebo posudky, dlhé rokovania, pokiaľ ide o e, Baltské more, viacročný plán riadenia, tak naozaj vidíme, e, že napríklad CM, ISS e a tak ďalej urobili stanoviska a tá interpretácia bola dosť problematická. To sme vedeli v trialógu. Jaroslav prikyvuje. No a pokiaľ ide o budúcnosť, je dôležité, aby komisia už v ranných fázach vysvetlila metodiku, pokiaľ ide o e, podmienky zadávania e, tých e, posudkov. Nedôležité, aby všetci vnímali ten koncept a tie údaje rovnako, aby si ich rovnako interpretovali. To sú podľa mňa dve veľmi dôležité veci, aby tá legislatíva mohla byť o tých technických opatreniach kvalitná. Pokiaľ ide o metodiku z oči voči komisii a delegovaným aktom, tak po návrate e, z letnej prestávky prídem s konkrétnymi návrhmi. Takže toľko z mojej strany na úvod. A teraz dávam slovo kolegom, pani Rodust za SAD, keďže pána Korbata tu nemáme. Áno, ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi, aby som sa poďakovala aj Gabrielovi. Metóda, ktorú zvolil, je podľa mňa chvalihodná. Veľmi sa z nej tešíme. Ja som bola aj na schôdzi tieňových spravodajcov a podľa mňa je veľmi dobré to, že aj koordinátori sa prizývajú a myslím si, že prístup, ktorý Gabriel zvolil, naozaj bude úspešný. A možno, že takto zabránime aj nejaké voľne pozmoňovacích návrhov. Dnes a teda v posledných dňoch naozaj sme obeťami Brexitu. Richard Corbett, náš kolega, eh, momentálne eh, trávi väčšinu času v Spojenom kráľovstve. V Británii sa účastňuje rokovaní a preto sa vám neprihlásil pán spravodajca, že by ho to nezaujímalo, ale naozaj posledné tri týždne mm, sa intenzívne zaoberal situáciou tam, takže poprosím o ospravedlnenie, spojí sa s Gabrielom e, čo najskôr, ale myslím, že teraz e, musíme byť s ním trošku trpezliví ako koordinátorka, ale veľmi pekne ďakujem Gabrielovi e, za ním zvolený postup a som si istá, že v konečnom dôsledku spoločne vypracujeme dobrú správu. Ďakujem. Ďakujeme Ulrike. A teraz Marko, chceš vystúpiť? Keď nie, nemusíš. Ale si teň vyspravodajca, ako chceš. <clears throat> Sí, grazie. Molto brevemente. Ďakujem pekne, veľmi stručne. Ak som to správne pochopil, a, tak je to téma, ktorú predstavil kolega Mato, alebo tá metóda, E, tak vlastne tá sa spolieha na stále väčšiu mieru zapájania. Ale fakt je taký, že asi nikto neodpovedal na jeho otázku, tak to je trošku taký asi špecifický moment. Možno by bolo dobré, keby sme keby sme sa na to vedeli možno dospieť k e, nejakému, nejakej písomnej odpovedi ale v každom prípade ešte špecifický bod, ktorý sa týka dvoch ďalších veľmi relevantných tém. A síce <clears throat> chápem, že je nevyhnutné mať tu dva články, ktoré sa vlastne týkajú všeobecných cieľov, to je článok 3 a potom článok 4, eh, ktorý zase hovorí o tých cieľoch. Ale táto otázka nie je taká jednoduchá, dalo by sa povedať. Musíme si uvedomiť, že aj v niektorých prekladoch e, tohoto textu sa to veľmi metie, nie je to veľmi jasné, čo je čo. Takže e, v zásade je tu akási medzera alebo nedostatok. Napríklad v talianskom texte sa hovorí o všeobecných cieľoch a, a cieľoch, alebo všeobecných nejakých e, teda general objectives and targets. A ďalej si myslím, že v článku 4 bolo, bolo vhodné, aby bolo niečo jasne o číslach, aby tam boli jasné čísla, aby tam boli nejaké prahy alebo limity alebo niečo podobné, aby jasne hovorilo, že toto je o tých špecifických cieľoch, aby napríklad 5% celého objemu výlovku um, spadalo vlastne do tohoto režimu. A neodkazujem teraz na tieto čísla, na tie čísla, ktoré sú vyjadrené v iných normatívnych textoch. Eh, a potom samozrejme článok 3 sú vlastne tie všeobecné ciele, ktoré má text dosiahnuť, pretože tam sa hovorí skôr o ehm, o dopadoch a o ehm, minimálnom presahu, garantovaný minimálny výlov a tak ďalej. Všetko to, čo vlastne môžeme považovať za minimálny cieľ. Ale v zásade sa ten text veľmi ťažko chápe. E, nie je to úplne jednoduché to rozdelenie pochopiť, takže možno bolo vhodné, aby sme sa spýtali komisie, aby sme jasnejšie pochopili, aký cieľ má toto rozdelenie, táto mm, špecifikácia článkov 3 a 4. Potom ešte e, ďalšia otázka pre spravodajcu či sa nevynechala skutočnosť, ktorá súvisí e, so socioekonomickými faktormi alebo socioekonomickými cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť. Je pravda, že predovšetkým tým celkovým cieľom CFP je eh, environmentálna, sociálna, ekonomická udržateľnosť, to je jasné. Ale v rámci technických opatrení, ehm, tieto technické opatrenia majú vlastne vytýčiť eh, úrovne výlovu, ktoré by mali prispieť eh, k, vlastne k udržaniu objemu E, populácie, hovoríme vlastne o e, zóne rybolovu, o nástrojoch, o technike, o rezervách a tak ďalej. Tam je veľmi špecifické povedať, že toto všetko chceme vlastne e, vytýčiť bez toho, aby sme sa dotkli napríklad témy socioekonomickej udržateľnosti, ale nemyslím si, že v týchto technických opatreniach by bol nejaký špecifický cieľ, ktorý by súvisel, súvisel napríklad so socioekonomickými cieľmi. Socioekonomické ciele sú izolované od tohto. Tie nesúvisia s tým, čo tam je popísané. Tie by mali byť možno detailnejšie opísané a mala by to byť možno osobitná časť, ktorá by sa venovala socioekonomickým cieľom. A Takže to boli také špecifickejšie otázky, ktoré som mal a možno by bolo dobré, keby sme dostali ani písomnú odpoveď skôr, ako pôjdem na letnú prestávku. Peter van Dalen. Ďakujem, Marko. Teraz Peter van Dalen. Voorzitter, ook van mijn kant eh, dank aan de Pán predseda, aj ja sa chcem poďakovať spravodajcovi za ten prístup, ktorý zvolil. Dovolte mi načetnúť zo pár otázok. Ja už som povedal, že prístup komisie sa mi pozdáva, teda vytvorenie určitého rámca s cieľom dopracovať sa k zhode na v niektorých bodoch, pričom regiónom a regionalizácii sa ponecháva veľký priestor. To sa mi naozaj pozdáva. Ale ten návrh, ako je predložený, vôbec nenačrtáva tú veľkú zmenu, ktorá sa na nás chystá, teda povinnosť vylodenia. Ešte raz opakujem, podľa nás takéto niečo nie je potrebné, ale to rozhodnutie už padlo. A prečo sa teda tomu nevenuje dostatočná pozornosť? Celé tie prílohy, ktoré tam sú, pokiaľ ide o implementáciu povinnosti vylodenia, e, e, to konkrétne nastane v Severnom mori aj v iných regionálnych moriach, takže stačí nám to? naozaj sa tomu nevenuje dostatočná pozornosť, keby sa k tomuto ešte možno mohol spravodajca stručne vyjadriť. A teraz konkrétne k textu. Zo pár vecí som si tam všimol napríklad bod 2, to je strana 4 návrhu, tam sa uvádza, alebo ide tam o ťažko merateľné ciele alebo presnosť cieľov. Chýbajú teda určité meradlá, referenčné hodnoty. V angličtine sa tam hovorí o matrix, teda nejaké matici. Matrix po anglicky Je to tu na strane 4 a potom už nikde inde. Je to nejaká tabulka, alebo čo to je a prečo sa to v texte už na inom mieste neobjavuje, to naozaj nechápem. Čiže k tomuto by možno mohol vystúpiť spravodajca alebo možno aj nejaký predstaviteľ komisie. Potom články 3 a 4. Tam dochádza k prelínaniu s existujúcim nariadením, na základným nariadením, ale je tam maličký rozdiel, čo teda je podľa môjho názoru zmetočné. Znova bude priestor na interpretáciu, reformuláciu. Naozaj nechápem, prečo komisia neprevzala už e, spečatený text lebo vtedy sme o tom dohodky diskutovali, potom sme to odsúhlasili a my že to púšťame na veľmi, veľmi tenký ľad. Kolega Mato a kolega Afronte tiež o tom hovorili. Nemal by som problém, keby sa vypustili tie články, lebo v súčasnom znení a podľa mňa skôr spôsobujú nejaký zmetok, pokiaľ ide o naše ciele. No, to sú asi tie najdôležitejšie body, ktoré som mal na srdci. Ak ale tie články v tom texte zostanú, tak by sme aspoň tú formuláciu mohli trochu vylepšiť. Ale tu vystáva ešte ďalšia otázka, keď tomu teda pristúpime. A to, že sa tu socioekonomické dopady nespomínajú, teda ich zohľadnenie, ale aj to je tiež cieľom CFP. Aj kolega Afronte to spomínal, to tam musí byť zapracované. A to platí aj pre marine species, ktoré sa tam spomínajú. Možno marine stocks by bola lepšia formulácia po anglicky, lebo aj to je zase zmetočné. Toľko teda k trojke. No a najväčší problém, ten podľa môjho názoru spočíva v článku 4. Lebo tam sa naozaj uvádza čo je ešte potrebné spraviť. Pokiaľ ide o, o tie bočné výlovky, teda že 5 je tam tá hranica, maximálny limit, ale pán predseda, odkiaľ je to číslo urobil niekto, analýzu dopadov, posúdenie vplyvov, ako je to v zmiešanom rybolove, veď tam sa nedá takéto percento dodržať e, v žiadnom prípade. Tak kto si toto house numero vymyslel, to by ma naozaj zaujímalo, a ako sa k tomu dopracoval. Čiže toto percento naozaj sa budem voči nemu brániť. No a keď sa vypustí štvorku, tak e, keď vypustí štvorka, tak aj tento problém sa jednou ranou vyrieši. E, čiže trojka a štvorka, e, o ich zmysle naozaj pochybujem, skôr spôsobujú zmetok, než nejaké vyjasnenie. A tých 5% to je ten hlavný problém, ktorý tam ja vidím. Kolegyne, kolegovia sa vyjadrovali k tým stanoveným cieľom neviem, možno je to to jazykové znenie, s ktorým ja pracujem, ale mne to nie je teda také celkom jasné. Treba sa postarať o to, aby sa taký a taký cieľ dosiahol. Mm, neviem, no. Asi by som e, to na teraz uzavrel mm, máme pred sebou ešte obrovský kus práce, teším sa na tú spoluprácu, ale budem naozaj veľmi pozorný, pretože ide o našich rybárov a naše rybné stavy. Ďakujem, Peter. A teraz Nils. Euh, Ďakujem pekne. Poprvé. prvom rade pán všeobecných vyjadrení, ktoré môžem možno e, preskúmať, alebo tá teda využijem tú frázu z komisie, výhrada na preskúmanie. Ak e, to nezobudeme brať ako jeden celok, tak to potom musíme rozdeliť na čiastočky a budeme sa venovať parciálnym témam a nebudeme vidieť ten celý obraz a to by mohlo byť naozaj veľmi nebezpečné. Druhý bod, ktorý by som chcel povedať hneď na úvod, je ten, že komisia pravdepodobne slúbila, že zorganizuje workshop, pracovné stretnutie e, k tejto téme. To by možno mohlo byť veľmi užitočné. A na začiatku septembra, aby sa všetci zapojili do takéhoto workshopu, aby každý bol v obraze. Tretia poznámka, myslím si, že všetci vítame prístup komisie v tomto smere, na to, aby sa zjednodušilo toto nariadenie v tejto oblasti, pretože dostali sme naozaj veľkú mieru kritiky. A počuli sme o tom, že toto nariadenie je príliš komplikované, príliš detailné. Rovnako e, všetci asi vítame aj e, dôraz na regionalizáciu. Ale keď hovorím o regionalizácii, tak tu by som rád povedal jednu vec a pravdepodobne poviem niečo, čo možno sa nevždy hovorí zo strany parlamentu. A síce týka sa to e, vykonávancích a, a delegovaných aktov e, v rámci regionalizácie. Ak pôjdeme na úroveň regionalizácie, tak e, treba si uvedomiť, že robíme naozaj veľkú chybu, keď robíme takú nerovnováhu, kde aj napriek, napriek regionalizácii sa snažíme vlastne v každej otázke bojovať za delegované akty. Potom vlastne v prípade fínskeho spoločnej poľnohospodárskej politiky počas Fínska vôbec to volalo nočné dojenie. Keď máte vlastne v druhom kole tú dohodu a najprv povieme, máme regionalizáciu, potom členské štáty povedia, čo si myslia a potom prebehne druhá diskusia opäť v parlamente a vlastne tam sa bude diskutovať o delegovaných aktoch a myslím si, že v takomto prípade vlastne je to veľmi neistý spôsob, ako niečo dosiahnuť. Mám e, taký mierny pocit, že tam niekde v pozadí počujem ozvený diskusie, ktorá prebiehala na výbore pre rybolov e, pri, diskusie, pri diskusiách o CFP. A moja zvrátená mysel do toho premieta aj nejaké želania, aby sme, si, aby sme sa pomstili za to, čo sa stalo, keď sme schvalovali CFP. V jednej téme súhlasím aj s názorom tých ostatných, ktorí hovorili o tých 5% <clears throat> väčšinou si nejaké čísla vyberiete z hlavy alebo vyťahnete zajaca z klobúka, ale nechápeme vlastne, aký je ten dôvod, prečo vyťahli vlastne tohoto 5-percentného bieleho zajaca z klobúka a radi by sme vedeli, že prečo práve toto číslo, aké sú dôvody. Jedna taká výhovorka, možno eh, Gabriel sedí tu vo výbore PŠ, keď sme dostali Eh, jeho dokument, jeho správu, tak sme mali pocit, že ak sa zodpovedajú všetky otázky, ktoré tu sú, tak sa ocitneme v pasci, pretože neuvidíme celý ten rámec, nebudeme vidieť celý kontext. A budeme sa k tomu musieť vrátiť v septembri a to práve súvisí ešte s jednou ďalšou vecou. Je to niečo, o čom sme diskutovali už v rámci tohoto výboru. Nikdy neprebehla diskusia o tejto téme ešte v rámci týmu ALDE, takže nemôžem ani povedať, ktorým smerom sa mám vydať, e, pretože e, nemám nejakú intenciu, asi by ma kolegovia možno niekde v chodbách zastrelili alebo by si ma podali, takže potrebujeme nejaké presnejšie inštrukcie alebo presnejšiu dohodu v rámci ALDE. Toľko vo všeobecnosti e, k tomuto. Myslím si, že sa nám podarí nájsť dobré riešenie a to vtedy, keď sa vrátime k tomu ideologickému prístupu, ktorý sme mali e, v pozadí pri e, forme, formovaní CFP. Ďakujem pekne Nils, Jaroslav. Ďakujem pekne pán predseda. V prvom rade by som chcel poďakovať komisii za to, že aj vlečné siete zahrnuli do tohoto návrhu, ale v tomto smere máme ešte niekoľko ďalších návrhov, ktoré by sme chceli predniesť. Poprvé, Potrebujeme dobrú definíciu týchto oblačných sietí, pretože e, je dôležité, aby sme nerozširovali e, zákaz na základe e, iných typov vlastne náradia alebo iných typov technológií iných ako vlečné siete. Preto by sme sa mali obmedziť na špecifické alebo teda presne ohraničené typy sietí. Bohužiaľ, E, ten definícia komisie príliš široko pokrýva vlastne tieto siete. Sú to častokrát aj, aj podmorské e, siete, ktoré sú ukotvené k, ku dnu e, vlastne, a nie sú to isté ako vlečné siete, ktoré sú vlastne využívané v pohybe. Takže tá definícia, e, ktorá tu momentálne je, by mala byť taká, ktorá je v nariadení 8 z roku 2004 a využívať jednotnú definíciu, aby sme vlastne zakotvené siete nedefinovali ako siete, ktoré sú e, jedno z tých stabilizujúcich alebo plávajúcich ehm, zariadení, ktoré spadajú po definícii e, vlečných sietí. Okrem toho komisia ešte naďalej trvá na tom, že e, tieto platia len pre Baltické more. V rámci toho navrhovaného, navrhovanej definície takýto zákaz by vlastne viedol k opäť ďalšiemu dopadu na niektoré ďalšie druhy, druhy, e, pričom negatívny dopad takýchto rybolovných metód nebol nikdy preukázaný. Tento prístup je diskriminatívny najmä v porovnaní s inými e, regiónmi únie, kde využívanie týchto vlečných sietí e, v dĺžke až 2,5 km je povolený. Práve preto som presvedčený, že toto nariadenie by malo platiť pre všetky európske vody e, bez výnimky a to vrátane Baltického mora. Okrem toho som presvedčený, že takýto návrh je v, protichodí, v protichodnosti alebo v protirečí pôvodnému duchu CFP, pretože e, vlastne postihuje malý rybolov na pobreží Baltického mora. Ako viete, e, priemyselný lov vlečnými sieťami bol zakázaný v roku 1992 a som presvedčený, že tento zákaz by mal byť ešte stále e, uvedený do praxe. Ale malé vlečné siete, teda vlečné siete, ktoré majú e, dĺžku menšiu ako 2,5 km, sú využívané tými malými rybármi a myslím si, že keď sme pracovali na návrhu CFP, eh, tak sme sa snažili podporiť práve eh, tento eh, rybolov v malom. Zároveň vám chcem pripomenúť, že tento zákaz, ktorý bol zavedený potom akož následne ako mal obrovské negatívne dopady na rybolovný sektor. Rybári stratili jeden zo základných nástrojov pre lov lososa a mnohí boli nutení opustiť túto profesiu a prišli o živobytie. Tí, ktorí zostali, tak tí si museli nakúpiť vlastne iný typ, tzv. dlhé, eh, dlhé typy eh, hákov, ktoré sú vlastne menej selektívne, alebo tie long lines, ktoré sú menej selektívne ako eh, vlečné siete. Vlečné laná, ktoré sú menej selektívne ako vlečné siete. Napriek tomu tento zákaz nie je odôvodený, pretože e, aj vedci už upustili z tohoto vedeckého odporúčania, pretože vlečné pôvodne tvrdili, že e, vlečné siete môžu oh, ohroziť širší ekosystém, ale dokonca už aj vedci opustili e, túto myšlienku, tak nechápem dôvod, prečo my by sme mali, nemali zmeniť tiež v prípade viacročného plánu pre Baltické more. V každom prípade tento zákaz, bol zave, tento zákaz bol zavedený ešte pred rokom 2004 v prípade Baltického mora. E, Baltického mora to bolo ešte predtým, ako sa Polsko stalo členom Európskej únie. Nemali sme ako namietať tento zákaz. V každom prípade e, na druhej strane je jasné, že je nevyhnutné prehodnotiť tento zákaz pre Baltské more, pretože je diskriminatívny. A prečo len pre Baltské more? Prečo je to zakázané len v jednom mori a prečo nie v ostatných moriach? Eh, ale chcem povedať niečo opačné, nie, že proste má to byť zakázané všade. Ja chcem povedať len to, že zrušme ten zákaz v Balckom mori a dovolme vlastne jednotný prístup a využívanie vlečných eh, sietí vo všetkých moriach. Ďakujem. Jaroslav Delekára. Eh, hm, ďakujem pekne. Je to diskusia, ktorá by mala prebehnúť interne ešte u nás na skupine a ja s našim deňovým spravodajcom, čiže ja začal iba stručne vystúpim, iba nejaké možno pripomienky k tomu, čo ja som si všimla v tejto téme. Pán Mato eh, nakoniec eh, dáva všelijaké otázky, niektoré sú aj také pasce pre nás, by som povedal, také povedala, také chytáky. A konkrétne by som chcela povedať, že veľmi ma zaujala jedna vec, a to síce, a z takého negatívneho hľadiska, to, ako sú naformulované články 3 a 4. Takýto druh nariadenia o technických e, opatreniach, neviem, či tam e, je možné to takto formulovať, je možné, že aj áno, ale pokiaľ o tie definície, neviem, e, niekto hovoril o tom, že v niektorých iných jazykoch tiež e, to nie je úplne jednoznačné, ako to je naformulované vlastne. A podľa mňa to dokonca aj zasaha, zasahuje ešte aj ďalej, e, než pokiaľ je samotné definície. Napríklad je tam sa, že sa nemá prekročiť tá hodnota 5%, je tam tá minimálna ochranná referenčná veľkosť, tých 5%, potom e, o tom sa treba ešte hovoriť, pretože sú niektoré druhy e, rýb, ktoré sú veľmi komplikované, aby sa takýto cieľ dal naozaj reálne splniť. Štruktúra článku 3 a článku 4, tak ako je to teraz nastavené, e, ja si myslím, že sa zachádza príliš ďaleko pokiaľ je o tej definície. A už tu samotný, už to niektorí kolegovia povedali, ešte ďalej sa zachádza než v samotnom nariadení o spoločnej rybárskej politike. Ja si nemyslím, že by sme mali e, ďalej zachádzať než v samotnom nariadení. Jedna vec je splniť e, tie ciele, ktoré sú v tom hlavnom nariadení uvedené. To je v poriadku, ale zachádzať ešte ďalej, to neviem, či je správne. Článok 3 Bod C. Zabezpečiť, aby sa environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum. Zabezpečiť, aby sa environmentálne vplyvy rybárstva na morské biotopy znížili na minimum, e, aby sa eliminovali tak, aby nepredstavovali hrozbu e, pre e, stav ochrany týchto biotopov, takisto aj D, opatrenia na riadenie rybárstva, smery z tých a tých, to sa mi takisto nepozdáva. Myslím, že aj na toto by sme sa ešte mali bližšie pozrieť. Prečo sa tu vytvárajú e, tieto, alebo otvárajú tieto témy, ale už tie socioekonomické napríklad témy sa tu e, neriešia. Podľa mňa to sú dôležité témy. Vždy predsa hovoríme o trvalej udržateľnosti, to je jasné, ale predsa treba hovoriť aj o týchto socioekonomických otázkach. Aj tie sú dôležité. Viem, že to sú technické opatrenia, že to je predpis o technických opatreniach, ale netreba ani v tomto prípade ignorovať tieto socioekonomické rozmery. A potom článok 34, tam je požiadavka, aby sa plnili e, isté kroky, pokiaľ tie ciele, tie všeobecné konkrétne ciele sa nenaplňajú, čo potom z toho má vyplývať. To je vlastne bod číslo 2 v tomto článku. Čiže pokiaľ tie ciele všeobecné konkrétne nie sú splnené, tak potom členské štáty majú predstaviť do 6 mesiacov e, po predložení správy v 1 plán nápravných opatrení, ktoré treba prijať. Ale to mi príde tiež e, príliš e, prísne alebo také nadbytočné. Takže to je iba zo pár príkladov toho, o čom hovorím. Takisto je tá otázka tých lehôd na tie technické opatrenia, ako je to prepojené z hľadiska časového na tie viacročné plány, čo z toho vyplýva. To tiež navzájom súvisí, takže tieto témy jedna aj druhá sú prepojené, sú dôležité, teda to prepojenie na tie viacročné e, plány, ako je to prepojené, ako to do seba zapada. Ten systém, ktorý pán Mato vytvoril, to je dobrý systém, myslím si, že ten cieľ, e, ktorý sa tu navrhuje, teda nejaká veľká, veľké, veľká zhoda, e, to je tiež dobrý nápad, pretože sú to náročné témy, pokiaľ možno mali by sme mať nejaké, e, čo možno najväčšiu mieru e, zhody a najmä pokiaľ ide o Stredozemné more, tam sú naozaj veľmi špecifické charakteristiky a o to viac sa treba snažiť o ten konsenzus. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Hvala lijepa. Uh, gospodine predsjedniče, htjela Ďakujem pekne. Chcem povedať, že vítam tú snahu, ktorá bola vykonaná, pokiaľ ide o tento návrh nariadenia o technických opatreniach a takisto pokiaľ ide zjednodušenie existujúceho právneho rámca. Chcem sa poďakovať spravodajcovi aj tým spravodajcom za ich snahu. Momentálne e, máme veľmi také dôležité obdobie a aj v, súčas, v súvislosti s článkami 3, 4 a 34 to rozhodne platí v tomto návrhu. E, ja si myslím, že tie ciele sú tam príliš e, detailne naformulované, príliš sa to opakuje a takisto by som chcela niečo povedať, pokiaľ ide o e, ten predpis, ktorý sa týka Stredozemného mora. Máme tu viacročný e, plán, pokiaľ ide aj o severný jadran ako taký. Pokiaľ schválime toto nariadenie, čo sa týka technických opatrení, je to príležitosť e, ako vylepšiť aj e, nariadenia, nariadenia, ktoré sa týkajú stredozemného mora. Treba zohľadniť e, špecifické charakteristiky a vlastnosti tohto konkrétneho regiónu. Treba tieto dve e, tieto dva dokumenty, tieto dva predpisy navzájom e, prepojiť. A tie nástroje sa musia týkať e, aj tých pobrežných zón. Tie sú tiež odlišné. Niektoré zóny sa riadia zo zeme, tak povediac, a je tam istá možnosť vykonať isté výnimky na základe žiadosti členského štátu pokiaľ sa vychádza z národného plánu riadenia a pokiaľ sa anuluje nejakým spôsobom e, týmto predpisom to, čo je uvedené v predpise o, stredozemného, o stredozemnom more, e, tak ako e, takýto systém môže v praxi fungovať. Nemyslím si, že všetky opatrenia by mali byť schvalované iba zo strany komisie formou nejakých delegovaných aktov. Chcel by som zdôrazniť dôležitosť toho, že treba uznať tradičné nástroje, ktoré sa používajú na výlov takých e, druhov rýb, ktoré sú menšie než 40 e, mm. A teda hovorím tu o konkrétnych malých e, sieťach, ktoré sa používajú pri tom pobrežnom e, rybolove. Pripravím pozmeňovací návrh, aby som e, teda navrhla výnimku z toho všeobecného pravidla. Takisto aj e, siete, pokiaľ ide o sardinky, e, to je takisto dôležitá téma pre rybolov u nás v Chorvátsku. Tam by som tiež navrhla výnimku. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pani Tomašič. Poslanci vystúpili, takže pán Gram za komisiu. C'est bien lui Thank you. Um, you. Firstly, thank you very much. Caché, oui. D'accord, je Ah, tam sa schovávate, nevidel som vás. Ďakujem pekne za vaše pripomienky. Naozaj ste si ten návrh pozreli do detajlov. To sme radi. Viacero všeobecných poznámok odznilo. ja sa pokúsim na ne teda reagovať poprvé. Otázka článku 3 a 4, teda ciele a méty Takže v trojke sme sa snažili tie naše zámery uviesť, čo si slubujeme od tých technických nariadení. To sú tie pravidlá, ktorými sa zaoberá rybolov v súvislosti so životným prostredím, a teda prostredím, v akom rybolov prebieha. A našou snahou bolo nejako zoskupiť tie rôzne prvky technického nariadenia, ktoré sú relevantné z tohto hľadiska. Takže o toto tam ide, teda aké zámery si slubujeme od tohto nariadenia, čo sa ním má dosiahnuť. Konkrétne ciele, to sú tie špecifika toho, čo má priniesť to nariadenie. Doteraz technické opatrenia boli také vágné a tie ciele boli napríklad chrániť e, mladú populáciu, citlivé druhy a tak ďalej. A nedalo sa to kvantifikovať alebo merať dobre. Technické nariadenia doposiaľ, e, teda či dosahovali cieľ alebo nebolo ťažké povedať, lebo tie ciele boli nie kvantitatívneho, ale kvalitatívneho rázu. No a v tom pripomienkovaní, ktoré prebehlo, ukázalo, že sa máme pokúsiť uplatňovať prístup založený na výsledkoch, čiže nebyť preskriptívny a hovoriť im, detailne, e, aká má byť sieť a tak ďalej. Máme sa e, zamerať na ten výsledok, teda e, ten výlov. To má byť upravené a nie to, aké, akú výbavu majú na to využívať, akú výstroj. A ten výsledok by mal byť merateľný. To bol ten hlavný zámer v článku 4. Vy ste hovorili o tých 5% a ja sa vám to pokúsim teraz vysvetliť, odkiaľ to prišlo. Keď sa definujú ciele, nech sa to už, či, nech sa to už týka čohokoľvek, tak musíme vychádzať z nejakého východiska. No a my sme si vybrali to, že tých 5% sa týka de minimis výnimky podľa základného nariadenia a teda akýkoľvek výlovok nad 5% tak že toto by sa zaratávalo teda zase to, či sa to dá predať na spotrebu alebo nie. Čiže takéto východisko sme si stanovili a od neho sme sa odrazili. Vy ste hovorili, že chýbajú ciele 4B a 4C, čo sa týka morských cicavcov a širšieho morského prostredia. Áno, Tie ciele tam nie sú a to je preto, že také žiadne nemáme. Niektoré regióny, napríklad v Baltskom mori, tam sa odporúča maximálny výlov 1,7 istého druhu delfínov. A aby sa tieto prahy teda implementovali. A tie širšie environmentálne ciele, tie zatiaľ neboli stanovené detailne. Takže tam budeme sledovať vývoj a budeme sa snažiť naň reagovať. Čiže naozaj komplexné regionálne regulácie, severovýchodný Atlantik, Baltské more, Stredomorie, každé má svoju úpravu a my sa snažíme teraz dať do jedného dokumentu, do jedného legislatívneho aktu. Ten proces je komplikovaný a je tam snaha o zjednodušenie rôzne definície, napríklad tých druhov sietí. A my to chceme celé zosúľadiť alebo upresniť, ale snažíme sa nemeniť v nejakej veľkej miere existujúce ustanovenia technických nariadení. Čiže my sme prevzali baltické nariadenie, do nášho textu. Takže takto vám to môžem vysvetliť. Ďalej. Tie kompetencie komisie a členských štátov. Našou snahou bolo byť flexibilný, pretože rybolov alebo rybárstvo je veľmi dynamické, veci sa menia naozaj rýchlo. Máme napríklad povinnosť vylodenia, to znamená, že samotní rybári sa musia prispôsobiť relatívne rýchlo, urobiť zmeny. A my sme sa v tých regionálnych prílohách snažili e, túto flexibilitu do systému zaviesť, ale je potrebné si uvedomiť, že obsah tých príloh v súčasnej verzii, že to je predmetom spolurozhodovania. Čiže bola snaha staviť nejaké základné štandardy, teda povedať, toto je úroveň selektivity, ktorá v tých regiónoch e, je prípustná a nechceme od ničoho tu upúšťať. Teda minimálne štandardy pre jednotlivé regióny, ale znova je to predmetom spolurozhodovania. Ak skupiny rybárov alebo teda rybári jednotlivci pripravia nejaké nové metódy, alternatívne, ktoré sa budú odkláňať od tohto, lebo sú výkonnejšie, majú menší environmentálny dopad, e, menší vedľajší výlov a tak ďalej, tak tá flexibilita musí byť, aby mohli takéto metódy uplatňovať. Toto sú také tie prierezové prvky. Ja dúfam, že som pokryl všetko, alebo teda som väčšinu z toho, čo tu odznelo. Ale ešte raz opakujem, naozaj našim zámerom bolo zaviesť prístup orientovaný na výsledky, špecifické ciele, tak aby rybári vedeli, čo legislátor zamýšľal, aby manažeri vedeli, aby tam ale bola možnosť flexibilnej adaptácie ja som si poznamenal, čo ste povedali 34. Áno. To vykazovanie alebo podávanie správ pre členské štáty je dosť prísne. Chceme naozaj merať, eh, či tie neželané eh, výlovky, či sa naozaj znižujú. Myslím, že to je v každého záujme. Potrebujeme aj nejaký mechanizmus, aby sme to boli schopní merať. To je všetko z mojej strany. Ďakujem. Ďakujeme pekne. pre keby tu bol na miesto pána Grama. Ako to bolo plánované, tak by som ho bol uvítal, lebo, alebo e, pozdravil, pretože ide vyučovať do USA na Washingtonskú univerzitu, takže dáte prosím Ernestovi naše pozdravy. Želáme mu veľa úspechov a naozaj nás tešilo, že sme mohli s ním spolupracovať. To som chcel povedať ešte predtým, než znova dám slovo kolegovi Matovi aby to naozaj rýchlo uzavrel. Grazie. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Chcem poďakovať všetkým tým, ktorí vystúpili. Ďakujem veľmi pekne. Chcem poďakovať e, za to, že ste takto posudili, prečítali tento pracovný návrh. A, a takisto chcem samozrejme poďakovať aj za to, že ste <laughs> vyjadrili ochotu pracovať ďalej na tomto návrhu. Tento návrh Eh, musím povedať, že mňa naozaj až, až prekvapilo, že kolega Torvald a kolegyňa Aguilera hovorili o nejakej pasci. Tak buď sme sa nepochopili, alebo sme eh, zašli nejak preďaleko, pretože ja si naozaj nemyslím, pani kolegyňa Aguilera, že to bola nejaká pasca, tak prosím vás, dajte mi vedieť, kde nič nemôže byť ďalej od pravdy. Ja, čo som chcel, je vlastne tam zohľadniť eh, svoje názory a názory ľudí, s ktorými spolupracujem. A to sú vlastne jednoducho nič viac, nič menej, než len postoje, ktoré tu máme. Takže e, tak ako v dotazníku sme prechádzali cez tie otázky a sme ich zodpovedali, takže to je séria vlastne pohľadov a kladieme otázky o tom, či je dobre zachovať tam trojku a štvorku rozdelenú, či nebude byť lepšie mať 3B, 4B, 3C a 4C a tak ďalej. My tiež nevieme, ale v zásade E, tiež to vidíme rovnako ako vy, prečo niečo sa nazýva cieľe, niečo zámery. Um, takže e, rozhodne to nie je pasca pre nikoho, to naozaj ďaleko od reality. A v každom prípade chcem povedať, že s kolegou Torvalcom súhlasím s tým, že áno, môže sa zdať, že táto trojka a štvorka nie sú jasné, ale v každom prípade chceli sme dosiahnuť to, aby sme sa zamerali na dva články, ale s globálnym presahom na celé nariadenie, na celý tento text. Um, nebolo by možné teraz to robiť e, izolovanie, že urobiť izolovanie jeden článok a zabudnú na všetko ostatné, alebo naopak robiť všetko a zabudnú na jeden článok. Takže to nedáva zmysel. V každom prípade sme to vlastne rozdielovali na časti, aby sme dokázali lepšie pracovať, ale uh, nechceli sme stratiť z kontextu ten celý obraz. No v každom prípade Um, chcel by som možno vysvetliť, e, kam sa uberajú niektoré tieto vyjadrenia, pretože rozhodne to nesúviselo s tým, aký je úmysel predkladateľa, autora tejto správy. Takže e, treba povedať, že to všeobecné e, nastavenie je také, že sa tu reálne navzájom zmiešavajú články 3 a 4. Je to nejasné, kolegovia to hovorili, sú tam niektoré ďalšie návrhy, ktoré sme hovorili, Ehm, pohľad PP EPP je taký, e, prečo vlastne to, čo sa už nachádza v základnom nariadení, prečo by to malo byť naspäť vlastne zradené do tohoto nariadenia. A niektoré zase ďalšie otázky. Ehm, ja by som chcela, aby nám e, možno komisia odpovedala viac e, technicky jednotlivým tým poznámkam, ktoré tam zazneli, ale to je možno aj naša chyba. Eh, je to moja chyba, že ja som robil tento vtipný, tento, tento dotazník, ktorý bol pascov eh, pre eh, komisiu. A to, to bola taká irónia, ale v každom prípade ešte naďalej zostávajú niektoré pochybnosti na našej strane a samozrejme, keď hovoríme o 5%, to je niečo, na čo sa všetci zhodneme. Je to, komisia dala príklad, ak ideme po diálnici nejakou rýchlosťou, tak tá, norma, no, no, no tá, tá rýchlosť na diálnici je 120 alebo 100, prečo tu je napríklad 5% bez nejakého kritéria, aby sme vedeli, prečo to nie je povedané. Bolo, chceli by sme vedieť, akože, či to je TAC, pre, na rozdiel od tých, ktorí majú TAC a tých, ktorí nemajú TAC, prečo práve 5%, aby bolo vytýčené vlastne, aká je argument, aby bolo vysvetlená aká argumentácia v pozadí tohoto čísla. V každom prípade zjednodušenie je vítané, ale stále nie je jasné, až kam môžeme zájsť, pretože zjednodušenie môže dospieť do takého momentu, že tento záujem zjednodušovať a zároveň dávať všetko do jedného vreca, dospeje k tomu, že e, zabudneme na vysoký počet špecifík a regionálnych odlišností a zabudneme aj na, na tie odlišné otázky, ktoré je nutné predložiť. Regionalizácia versus delegované akty. No, myslím si, že Ehm, vydávame sa cestou regionalizácie. V každom prípade stále nedokážeme pochopiť to, že e, regionalizácia je taký biankošek e, na to, aby parlament nedokázal splniť svoje funkcie e, v súvislosti s tým, čo povedala komisia, keď hovorila o nevyhnutnej flexibilite. Áno, samozrejme, treba to ponechať istú mieru flexibility a my to chápeme. Na druhej strane, táto flexibilita nemôže byť nikdy taký absolútny argument, na to, aby sme úplne obišli e, možnosti a kapacity parlamentu a právomoci, ktoré v tomto smere máme. Takže e, flexibilita áno, ale bez obmedzenia právomoci, ktoré parlament má a ktoré by mu naďalej mali zostať. Ktorá sa ma pýtala na tie časy a e, viacročné plány. Máme tu taký kalendár, ale ja nepoznám kalendár týchto plánov. Čo sa týka toho, aká je konkrétna situácia, technických opatrení, tam vieme, ale samozrejme potrebujeme pokračovať ďalej, schvalovať to a samozrejme brať do úvahy potom aj vývoj a dohadovanie viacročných finančných plánov, viacročných plánov pre jednotlivé moria a samozrejme potom aj technické opatrenia ako samostatné. Pán Torvalc no nehovoril potom poznámku na mňa, ale na komisiu, tak to si musia odpovedať oni. A Bohužiaľ, rečník hovorí mimo mikrofónu a neúplne dobre sa to rozumie. Takže v každom prípade je dôležité, aby sme vytvorili dokument, ktorý bude v konečnom dôsledku oveľa menej pozmenený, ale e, nechceme vytvoriť dokument, na ktorý si každý zavesí to, čo chce. V každom prípade treba rozlišiť tieto dva články, ale Zároveň je dôležité e, počiarkom to, že je nevyhnutné rozlišiť tie články a na základe čoho ich budeme rozlišovať. Nie je to len o tom, aby sme tam mali dva samostatné články a naďalej tam vlastne bude pomerne veľká miera zmetočnosti. No, predseda ešte spomínal delegované akty, o ktorých sa hovorilo veľa, a zároveň o vedeckých e, názoroch a stanoviskách, s čím ja naozaj súhlasím. je pravda, že e, veľakrát sa to používa vtedy, keď komisia má záujem, keď nemá, tak sa to nepoužíva, ale v každom prípade si myslím, že vedecké názory, e, vedecké postoje sú vždy vítané. A myslím si, že som týmto zodpovedal asi na všetko, čo bolo spomenuté. Takže budeme mať ešte veľa času, veľa možností na to, aby sme pokračovali ďalej v týchto diskusiách a som e, pripravený odpovedať na akékoľvek návrhy, otázky, ktoré budú predložené. Ďakujem pekne. Samozrejme, aj ja chcem naďalej rozprávať aj o tých delegovaných aktoch. Ešte vy sa hlasíte, pani kolegyňa? E, ja by som chcel ešte zareagovať na to, čo povedal pán Mato. Nech sme všetci spokojní. E, nie, mám si to radšej s ním bilaterálne vybaviť. Áno, radšej, radšej, radšej v súkromí. Dobre. E, ďalší bod, bod číslo 16. E, to je akčný plán EÚ proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. Pán eh, Ricardo Serrao Santos je náš spravodajca. Dnes máme výmenu názorov takú rýchlu, stručnú. Takže pán Serrao Santos, eh, a poprosím vás eh, rýchlo, pokiaľ možno, lebo čas nám pokračuje. Dime, niños. Niños. Bueno. ¿Por qué no te callas? <laughs> Eres yo en la voz. Si vous sortez, vous sortez tout de suite. A poprosím, ak chcete odísť, tak eh, rýchlo odíďte a potichu, ďakujem. Ceux qui sortent, ils sortent tout de suite. Et en silence. Oj, Poprosím o ticho v sále. Están crecidos los portugueses con esto de la Eurocopa. Il est déjà 17h10, hein. Moi, je regarde l'heure, hein. Ok Bon, S'il vous plaît. Takže poprosím vás, e, budem pokračovať. Ricardo, nech sa páči. E, no, Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Takže dostávame sa k ďalšej téme. Je to e, správa o, o téme, ktorá je veľmi dôležitá pre náš výbor je to otázka ochrany alebo komorských populácie a takisto aj e, globálny obchod s ohrozenými druhmi. Treba si uvedomiť, že toto je téma, ktorá má obrovskú hodnotu, obrovský presah a odhaduje sa, že e, celkový objem obchodu s ohrozenými druhmi až 20 miliard eur. V každom prípade bez ohľadu na to, na to, aké sú aktuálne čísla, je dôležité uvedomovať si, že tento fenomén neustále rastie, neustále e, sa zväčšuje od roku 2007 vlastne objem obchodu s nelegálne vyťaženým tropickým drevom narastá, naberá na objeme. Ale Ja to musím povedať po španielsky jednoducho, lebo inak asi nepochopíš to, že máš byť ticho. Takže fakt stačilo. Dobre. V každom prípade otázka e, morských druhov a morských e, e, organizmov je téma, ktorá je súčasťou tohoto, tohoto, tejto zložky alebo tejto diskusie. Mali sme tu seminár e, v parlamente ohľadom nelegálneho obchodu s ohrozenými druhmi, e, ktoré vlastne sú spomínané najmä zo strany WWF a medzinárodných organizácií. Ale nie je to špecifická časť, ktorá by bola venovaná diskusii obchodu s ohrozenými e, druhmi z morského prostredia. A častokrát ide o témy, ktoré sa stávajú, o druhy, ktoré sa stávajú obchodom a predmetom nelegálneho obchodu. Sú to korytnačky, um, No, rôzne typy koralov, rôzne typy rýb, e, najmä farebných rýb, e, ďalej je to typ nelegálneho alebo nenahláseného rybolovu, e, ale je to predovšetkým vlastne nelegálna nelegálny rybolov a odchyt rýb v koralových útesoch a vlastne v, v bohatých oblastiach na faunu a flóru, ktoré sú v bezprostrednom okolí koralových lokalít treba si uvedomiť, že naozaj je to vysoký objem nelegálneho obchodu a väčšina týchto druhov, alebo veľký objem týchto druhov eh, je vystavených mimoriadne vysokému tlaku, pretože eh, vlastne už tak či tak sú, sú ohrozené a eh, niektoré sa stávajú predmetom priemyselného spracovania ďalšieho. Európska únia je lídrom v oblasti tvorby e, legislatívy, ktorá by mala ochrániť takéto ohrozené e, živočišné druhy, ktoré žijú v morskom e, prostredí, ale naďalej to zostáva problémom pre Európsku úniu a zároveň chcem pripomenúť, že prednedávnom vlastne aj prieskum verejnej mienky potvrdil to, že nelegálny výlov alebo nelegálny odchyt E, korytnačiek, ale zároveň aj niektorých morských druhov, e, napríklad za, za, účelov, e, za účelom výlovu do, na, na, azijské, trhy, tak tento nelegálny objem výlovu prispel k zníženiu populácií oh-, ohrozených rýb až o 95 v daných populáciách. Takže napríklad morský orol, ten je už kriticky ohrozený tieto zvieratá sú predávané za veľmi vysoké sumy v Áziách, za 1500 eur kilogram. A treba si uvedomiť, že e, tento druh je neustále predmetom ohrozenia. A naozaj, si to chce vytvoriť e, účinnejší akčný plán, pretože Európsky akčný plán je naozaj v tomto smere veľmi dobre nastavený a má aj pozitívny dopad. E, budeme dúfať, že dokážeme zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi jednotlivými častiami administratívy a samozrejme e, vidíme, že tie dôkazy, ktoré z toho vyplývajú, sú už pomerne evidentné. Ak môžem, dovolte mi spomenúť aspoň niekoľko kľúčových bodov, ktoré by mali byť súčasťou môjho stanoviska v tomto smere budem pracov- pracoval som na tejto téme už e, týždeň, odkedy mi bola zverená. Táto téma je tu celý rad opatrení, ktoré tu radi vidíme, ale napriek tomu musíme jednoznačnejšie hovoriť najmä v prípade e, pravidiel, ktoré e, upravujú nelegálny rybolov. Takže IUU a nelegálny, nenahlásený a neregulovaný rybolov. Takže to je niečo, čo naozaj musí byť špecificky spomenuté v tomto dokumente. Tento dokument je do veľkej miery e, predovšetkým definovaný z pohľadu pozemských druhov, suchozemských druhov a práve preto si myslím, že je dôležité e, účinnejšie sa na to pozrieť, najmä na, e, na, tú, na tú perspektívu morských druhov a morských organizmov, ktoré by tu mali byť účinnejšie spomenuté. Ehm, je, je, bolo by vhodné, aby sme dosiahli čo najúčinnejšie pozitívne eh, výstupy z tohto dokumentu a zároveň aby sme podporili alternatívne eh, formy eh, napríklad chovu a tak ďalej. Akvakultúra môže byť jeden z nástrojov, ako znižiť tento tlak na ohrozené voľne žijúce druhy a nahradiť ich vlastne druhmi, ktoré sú vypestované alebo vychované v akvakultúrnom prostredí alebo neprirodzenom prostredí a takýmto spôsobom znižíme tlaky. Zároveň treba povedať, že e, je dôležité si uvedomiť, že akvakultúra má ešte ďalší priestor pre rozvoj, pre rozšírenie potenciálu na vývoz a zároveň je to niečo, čo neustále treba preskúmať. V každom prípade e, potrebujeme pozrieť, e, sa pozrieť detálne aj na reprodukciu, je možné reprodukovať niektoré druhy, ale je ťažké vidieť, ako napríklad úhory ako sa úhory dokážu obnoviť v, v, v umelom prostredí, teda v akvakultúre, takže naozaj tu potrebujeme e, ďalšie vzdelávanie. Toto nie je niečo, čo je, to, čo je spomenuté v tomto akčnom pláne a bez pochyby potrebujeme preskúmať, sa pozrieť na, e, na rybárov, ktorí sú súčasťou e, ochrany týchto voľne žijúcich druhov bojujú proti tomuto nelegálnemu obchodovaniu takisto je pre nás nevyhnutné, aby sme definovali, e, ktoré z týchto aktivít majú e, mať aj špecifické kvantifikovateľné ciele. V tomto dokumente sa hovorí veľa o cieľoch, ale nie sú tam na to napríklad vyčlenené špecifické rozpočtové prostriedky. A takisto by to mal byť aj jasne vytýčený jasný plán vykonateľnosti tohoto pláne, plánu alebo jasný kalendár konkrétnych krokov, aby sa tento plán uviedol do praxe. V tomto smere potrebujeme účinnejšiu európsku koordináciu a rozpočtový e, prístup, ktorý bude veľmi špecifický pre e, túto oblasť. Chce sa niekto vyjadriť tejto téme? Machu. Veľmi stručne. Bol som tieňovým spravodajcom v Envy k tejto zložke a takisto aj k tej e, správe o CITES, e, pretože e, dohovor, ten dohovor z Washingtonu o obchode s chránenými druhmi chcem potvrdiť že v tomto dokumente sa veľmi málo hovorí o e, morských druhoch. A som presvedčený, že na to máme dobre dôvody to počerknúť a to zdôrazniť. Mali sme tu isté pochybnosti o tom, či to vôbec patrí do pôsobnosti výboru pre rybolov, ale zdá sa, že áno, že to patrí do pôsobnosti výboru pre rybolov. Dovolte mi signalizovať dve veci, e, aj keďže som spravodajca, tieňový spravodajca pre túto tému. Jeden z tých problémov, na ktorý narazíme, je skutočnosť, že dochádza k situáciám, kde je mimoriadne vysoký e, tlak, e, najmä vo veľkých e, riekach. Je to rieka Pád v Taliansku, ale sú to aj, platí to aj pre Dunaj a ďalšie, kde vlastne rybári lovia absolútne nelegálnym spôsobom, že sa až také mafiánske spôsoby vlastne využívajú pri rybolove, ktoré sú úplne vzdialené od klasického alebo povoleného rybolovu. A potom následne vlastne tieto e, zvieratá sú e, pašované na e, severovýchod Európy. Platí to pre veľké rieky, v Európe a naozaj by to malo byť signalizované a počerknuté v tomto, tejto správe. Tu by som ešte možno pripomenul e, taký jeden návrh, neviem, či to patrí sem alebo nie. V každom prípade treba počerknúť, že že dochádza k stále väčšiemu záujmu o chránené druhy, e, ktoré sú koralových útesov v moriach lovené najmä do akvárií predpokladám, že väčšina tohoto odchytu je nelegálny a je to aspekt, ktorý by sme možno mali posúdiť a zhodnotiť a e, v takomto smere e, je to možno téma, ktorá by mala špecificky byť zahrnutá v tejto téme a špecificky počerknutá. Pani Tomašič. Hvala lijepa, gospodine predsjedniče. Nezakonito... Ďakujem pekne. Pokiaľ je o práve túto tému obchodovania s voľne žijúcimi druhmi. Je to naozaj veľmi e, zisková činnosť, ktorá častokrát e, ohrozuje aj národnú bezpečnosť. Zisky sú na úrovni 8 až 20 miliard eur ročne, sú také sú odhady a niektoré údaje hovoria aj o tom, že niekoľko tón úhoru alebo úhorov sa nezákonným spôsobom obchodujú z Európy smerom do Ázie. A tento akčný plán proti takémuto obchodovaniu je dôležitým nástrojom, ak chceme zabraňovať takémuto obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi. A obsahujú sa tu viaceré opatrenia, ktoré by členské štáty Európskej únie mohli prijať ak chceme bojovať s touto témou, s týmto neduhom, potrebujeme mať taký transverzálny e, prístup a zahrnúť do našich aktivít všetky druhy e, politík a nástrojov. A takisto je dôležité mať spoluprácu medzi tými tranzitnými krajinami, krajinami pôvodu a e, krajinami určenia alebo destináciami. Máme tu rôzne colné organizácie, colné orgány, inštitúcie, ktoré takisto zohrávajú v tejto otázke dôležitú úlohu. Takisto je treba zabezpečiť, aby sa plnili opatrenia uvedené vo všetkých eh, nariadeniach EU, ktoré s touto témou súvisia. Ďakujem pekne, e, takže pán e, Peterson v mene komisie, nech, teda pani Peterson, prepačte, pani Peterson v mene komisie ako ďalšie, nech sa páči. Thank you very much. My name is Emmanuel Lemaire. Ja sa volám Emmanuel Lemaire a ďakujem za tú rozprávu, pokiaľ ide o tento Európsky akčný plán proti obchodovaniu s voľne žijúcimi druhmi Viacerí e, poslanci povedali, že to je naozaj aktivita e, zločinecká, zločinná, medzinárodného charakteru, že je hrozbou pre biodiverzitu, ale takisto v niektorých regiónoch, aj hrozbou e, pre národnú bezpečnosť a naozaj podkopáva aj našu snahu podporovať dobré riadenie v rámci našej rozvojovej spolupráce a našich diplomatických vzťahov. Ako bolo povedané, skupiny organizovaného zločinu naozaj takýmto nezákonným spôsobom obchodujú e, s mnohými e, voľne žijúcimi e, druhmi. Sú to rastliny, sú to zvieratá a sú to aj ryby. A v roku 2013 sme mali správu Európskeho parlamentu. My sme spustili tento, alebo pripravili tento akčný plán vo februári tohto roku a Uvedli sme tam 32 opatrení, ktoré by mali vykonať jednak členské štáty, jednak samotná Európska únia od teraz do roku 2020 a sústredujeme sa najmä na predchádzanie alebo zabraňovanie takémuto obchodovaniu, aby sa znižoval aj dopyt po e, takýchto druhoch a takisto, aby sa aj posilňovala implementácia existujúcich pravidiel, ktoré bojujú s takýmto organizovaným zločinom, teda v rámci Europolu a takisto aj aby sme posilnili spoluprácu medzi jednotlivými krajinami na svete. Čiže to sú tie krajiny pôvodu, aj tie tranzitné, aj e, krajiny určenia. A e, máme v rámci Európskej únie E, správu, teda pokiaľ ide o neregulovaný e, rybolov a myslíme si, že aj e, tento akčný plán, aj teda to spomenuté nariadenie, pokiaľ ide o nelegálny, nenahlásený a neregulovaný rybolov, že sa navzájom vhodne doplňajú. V oboch dokumentoch požadujeme bojovanie proti korupcii, požadujeme dobré riadenie týchto krajín a pokiaľ sa nám v tomto zmysle bude dariť konať, tak to bude mať pozitívny dopad aj na boj proti nelegálnemu, nenahlásenému a neregulovanému rybolovu. Takisto tu zohľadňujeme ochranu námorných e, alebo morských druhov aj v rámci najbližšej konferencie strán CITES. E, to sa uskutoční v Juhafrickej republike koncom septembra, respektíve začiatkom oktobra tohto roku. Akčný plán zatiaľ bol podporený zo strany rady, to sa stalo konkrétne 20. 6. Viaceré výbory Európskeho parlamentu momentálne pracujú na stanovisku. Tešíme sa na vaše návrhy, na vaše pripomienky, najmä pokiaľ ide o rozpočet, pretože keď eh, budeme mať vaše pripomienky k dispozícii, tak môžeme ich začleniť aj do príprave do prípravy samotného e, rozpočtu aj na úrovni EÚ, aj na úrovni členských štátov. Našim úmyslom bolo zdôrazniť dôležitosť obchodovania s voľne žijúcimi druhmi a bojovať proti tomuto neduhu spoločne. Ďakujem pekne. Merci, madame Emmanuel Mer. Ďakujem pekne, pani Emmanuel Mer a pán Keneta Peterson potom samozrejme pozdravujeme on je za DG Mari, vy ste DG Envy, ak sa teda nemýlim a samozrejme tie témy sú prepojené. Ďalej teda ešte raz eh, Ricardo, ak sa chce na záver znovu vyjadriť, nech sa páči. Eh, muito eh, Áno, ďakujem pekne, budem už iba veľmi stručný. Chcel by som akurát povedať, že sa nám zdá, že alebo teda, že veľmi pozitívne vnímame e, túto snahu Európskej komisie, že pripravila takýto akčný plán. E, my tiež chceme posilniť práve ten aspekt kontroly na európskej úrovni. Naozaj treba oveľa e, užšie spolupracovať, pokiaľ chceme proti tomuto neduhu spoločne bojovať. Teší ma, že aj e, tieňový spravodajca, pokiaľ ide o e, výbor pre životné prostredie aj e, tento vníma podobne, pretože to nakoniec e, je veľmi dôležitý výbor, tam sa bude e, vykonávať väčšina tej práce, gro tej práce, my iba vlastne pripravujeme stanovisko. A teda aj on, aj ja sme si naozaj uvedomili, E, že častokrát e, práve tie morské organizmy alebo vodné organizmy, vodné druhy e, nevždy sú na prvom meste pozornosti vo verejnosti a to chceme určite napraviť. Ďakujem pekne Európskej komisii za jej snahu a dúfame, že táto iniciatíva bude úspešná, aby sme posilnili biodiverzitu a aby sme bojovali proti neduhu, obchodovania s voľne žijúcimi druhmi, pretože ten je na škodu, alebo to je na škodu celej e, planéty. Takže 8. E, septembra e, máme e, správu a potom pôjde ten kalendár e, ďalej. E, teraz máme 20-30 minút e, za zatvorenými dverami, aby sme hovorili na tému Brexit. Takže ďakujem pekne. E, tí ľudia, ktorí sa nebudete súčasňovať na tomto stretnutí za zatvorenými dverami na tému Brexit, vás poprosím odísť a my ostatní sa budeme venovať tejto téme. Pán predseda, ešte jeden bod programu, tam bol definícia ustanovení pre plavidlá rybolovné. Ja, just après, just après. Potom, to bude potom. Parce que de toute façon, la commission... Takže komisia by mala byť e, prítomná tu, e, pokiaľ ide o tie ďalšie témy, tie delegované akty nakoniec, aj tie plavidla. Čiže chcete to, aby sme to spravili teraz, aby sme to teda otočili to poradie, najprv komisia spravíme tieto témy? Dobre, takže bude to rýchlejšie. Takže prepačte, vystúpi kolega Renekún. Ja, äh, es geht um den Tagesordnungspunkt äh, Definition. Ide o bod definícia charakteristických vlastností rybárskych plavidiel, prepracované znenie. To je návrh komisie, ktorý som si pozrel a pokiaľ ide o tie plavidlá, vtedy sme mali nariadenie z 86. Unijné právo teda bolo potrebné zjednodušiť je teda potrebné, aby bolo jasnejšie stanovené, teda aká má byť kodifikácia tohto aktu, teda systematické zhrnutie právneho rámca v tejto súvislosti. Materiálny obsah tohto právneho aktu sa plne zachováva, zohľadňujú sa pritom medzinárodná dohoda z Londýna, ako aj medzinárodná dohoda o bezpečnosti rybolovných plavidiel, ktoré dohoda z 77. celé pod záštitou Medzinárodnej námornej organizácie. Taktiež Lisabonská zmluva potrebuje, vyžaduje určité zmeny, teda o delegované akty. To znamená, že Parlament má možnosť sa vyjadriť, namietať a pokiaľ ide o zmeny technického druhu, tak, tak to môžeme reagovať. Pokiaľ ide o definíciu, e, šírka, dĺžka, tonáž, potom pohon, sila motora a pokiaľ ide o dokumenty, e, ktoré musí tá loď e, mať. A teda nariadenie z roku 86 má nahradiť nové nariadenie. Ja sa teším, že môžem byť spravodajcom. Je to totiž moja profesia, ja som lodný inžinier, takže ma to veľmi zaujíma. A teda som rád, že ja môžem rokovať s komisiou a zabezpečiť, že sa uberieme tým správnym smerom. Ďakujem. Áno, áno, super povolanie, inžinier, lodný inžinier. Dobre, takže rovno dávam slovo komisii, nech sa páči. Thank you, Chair. Uh, my name is Bogdan Liesko, I'm member of... Ďakujem pekne. Ja pracujem na právnej službe pre komisiu a chcem predstaviť tento návrh stručne. Jeho zmyslom je vykonať kodifikáciu nariadenia 2930-86 e, a zároveň chceme aj niektoré veci zmeniť v rámci článku 5 odseku 3, pokiaľ ide o delegované právomoci komisie v oblasti e, nastavovania e, požiadaviek e, ako sú výkon motora a tak ďalej. Ďakujem pekne. Merci. Euh, Ďakujem pekne. Chce niekto vystúpiť v tejto téme? Pani Tomašič, nech sa páči. Hvala lepa. Ja som samo chtjela... Ďakujem pekne. Ja sa chcem iba stručne vyjadriť. Podporujem tieto postupy kodifikácie, aby sa zjednodušili predpisy EÚ, aby mohli byť čo možno najviac zrozumiteľné, čo najviac jednoduché pre európskych občanov. Ak niektoré nariadenia sú pozmenené e, rôznymi právnymi aktmi, tak e, vytvára to istú právnu neistotu a práve preto tá kodifikácia je veľmi dôležitá. Pani kolegyne, nech sa páči. Ďakujem. Ja som tieňová e, spravodajkina za moju skup, špínu, ale nie som žiadna lodná inžinierka, ako tu pán kolega, takže ja sa určite od vás toho veľa naučím v týchto technických otázkach. Ale chcem aj tak niečo povedať. E, pozitívna otázka tu, e, to je zjednodušovanie, vyjasňovanie európskeho práva, to je vždy vítané. A je to predpis, nariadenie, ktoré je technické, momentálne ho analizujeme Čiže určite e, budeme mať e, príležitosť od pána Kuna sa e, veľa toho naučiť a zároveň my si prechádzame tie jednotlivé údaje, pretože naozaj ide o predpis veľmi technického charakteru a treba všetky tieto jednotlivé aspekty technické najprv si rozanalizovať a potom až príjmať rozhodnutia. Tomu sa teraz venujeme. Dobre, ďakujem pekne. Za chvíľku vystupí znovu Werner, ale ešte predtým chcem povedať, že ide o legislatívnu správu, teda je to dôležitá správa je legislatívna. E, predsa tieto legislatívne predpisy v súvislosti s rybolovom sú e, relevantná, veľmi relevantná záležitosť. To chcem iba zdôrazniť. Verena, nech sa páči. Ja sa teším, že to dostáva s, takýmto, s takouto odozvou, lebo potrebujeme samozrejme v rámci EÚ prehľad o tej flotile a rovnaké kritéria sa musia uplatňovať pokiaľ ide o to, ako sa stanovuje tonáž, ako sa vypočítava ten pohon, ako sa vyplňajú dokumenty, eh, potom pokiaľ ide o službu a tak ďalej. Čiže tie kritériá musia byť jasné, musíme o nich hovoriť, aký ťažný výkon má príslušné plavidlo, eh, aké um, siete sa dajú využívať a tak ďalej. Komisia povedala, že pokiaľ ide o ten výkon motora, že tam tá definícia zohráva dôležitú úlohu, pretože tie stroje sa vyvíjajú ďalej. A to sú všetko veci, ktoré tam chceme mať zapracované. A nejde iba o tú techniku lovu, ale ide aj o bezpečnosť. Teda to, že tý, tá posadka, ktorá ide loviť, je v bezpečí, je chránená, že vie riadiť to plavidlo, mm, teda že tam majú aj technické vybavenie, spojenie, aby v prípade uh, nehody napríklad boli schopní povolať si pomoc, že majú aj priamo na mieste uh, záchranné zariadenia a tak ďalej. Čiže bezpečnosť je veľmi dôležitá a teším sa na spoluprácu. Ešte eh, kolega Bilbao, kolegyňa Bilbao sa hlasila. Nech sa páči. Áno, tiež budem stručná. Sme ako skupina ALDE tiež za zjednodušenie a za adaptáciu uh, a za zladenie s reformou. To všetko sú samozrejme technické otázky, o, ktor- o ktorých tu teraz hovoríme. My tiež to analýzujeme zatiaľ. V nedávnej správe sme videli, e, že naozaj pre sektor rybarstva aj pridať niekde meter alebo ubrať meter môže mať veľké e, dôsledky, takže musíme to najprv pozorne prejsť a keď to rozanalizujeme, tak v najbližších týždňoch tiež budeme e, mať konkrétnejšie pripomienky. Uvidíme teda, keď sa nám to podarí, alebo budeme sa snažiť, aby to bolo čím skôr. Ja som sa snažila prihlásiť, ale asi ste ma prehliadli. Prepačte, iba som si to nevšimol. Takže ďakujem všetkým kolegom e, za, vašu, e, za vaše vystúpenie. Naozaj toto je náročná téma, technická téma. Čaká vás veľa práce. Dobre, takže teraz môžeme, ak súhlasíte, prejsť k tomu bodu za zatvorenými dverami konkrétne komisiu by som e, poprosil, aby rozhodne opustila túto miestnosť, pretože budeme rokovať za zatvorenými dverami. Ďakujem. Ešte delegované akty? Chce si prebrať? Teraz delegované akty? Oni nechcú vystúpiť na tému Brexit, to sa asi nesmie, to je zakázané, ale chcú ovplyvniť náš rokovací poriadok, respektíve konkrétne program dnešnej schôdze. Máte na to 5 minút, môžete, nech sa páči. Či nie? Takto delegované aktivity žiadne e, nemáme. Momentálne predložené, ale komisia chcela tu na výbore e, hovoriť e, napriek tomu o troch delegovaných aktoch, ktoré sa e, týkajú rybolovu v Severnom mori e, a v ďalších regiónoch a takisto e, pokiaľ ide aj o e, práve výhod vyhadzovania tých úlovkov. Takže pán Mindogas, nech sa páči. E, thank you, Mr. President. Ďakujem pekne za slovo, pán predseda. Ďakujem za možnosť informovať vážených poslancov o tom, aká je situácia v rámci týchto plánov výmetov E, sú tu štyri momentálne plány, ktoré sú pripravované v tomto období a je to postavené na základe spoločného odporúčania, ktoré predložili členské štáty, ktoré majú priame záujmy v oblasti úpravy a riadenia. Poradné výbory teda boli prizvané na stretnutia s členskými štátmi a dostali možnosť na vyjadrenie a zároveň boli aj konzultovaní pri príprave spoločných odporúčaní. plány pre výmety budú schválené komisiou podľa článku 15 základného nariadenia. Článok 15 základného nariadenia e, v podstate predpisuje e, tieto delegované akty komisii a venuje sa špecifikám, ale zároveň je možné ho vytýčiť vo forme delegovaného aktu. Takže prvá vec, ktorú robia členské štáty v tomto smere je to, že ehm, niektoré e, typy e, rybárskych činností sú vlastne e, zahrnuté do povinnosti vyloďovania. Členské štáty opisujú aj špecifické zóny, opisujú špecifické vybavenie, ktoré využívajú lode, zároveň veľkosti výlovkov a pozerajú sa na historické dáta o výlovkoch týchto lodí a definujú, ktoré lode by mali vlastne spadať pod povinnosť vyloďovania. Okrem toho ďalej ešte preskúmavajú nedávne vedecké informácie, ktoré im vlastne pomôžu vytýčiť e, výnimky na základe e, vysokého rizika prežitia. A e, boli tam zahrnuté niektoré výnimky z pravidla, na základe pravidla de minimis. By som vás informoval o tomto procese. Takže 14. júla máme stretnutie expertnej skupiny a zástupcovia Európskeho parlamentu a členských štátov sú prizvaní na strednutie tejto expertnej skupiny a zároveň dostaneme príležitosť sa k tomuto vyjadriť. Komisia zoberie na vedomie tieto vyjadrenia. Paralelne s tým, vlastne spolu s odporúčaniami, ktoré predložia členské štáty, e, tieto odporúčania sú, boli zaslané STCF. STCF bude mať svoje plenárne zasadnutie od 4. do 8. Teda malo od 4. do 8. júla toto stretnutie na základe odporúčania členských štátov do dvoch týždňov od dnešného dňa pripravia svoju správu. Komisia na základe toho sfinalizuje svoje plány pre výmety niekedy v polovici septembra a očakávame, že budú schválené na odoslanie Európskemu parlamentu a Rade eh, zhruba v polovici oktobra. Následne eh, začne plynúť štandardné E, obdobie pre namietanie delegovaných aktov a náš odhadovaný dátum vstupu do platnosti je 1. január 2017, tak aby sme dokázali prijať jeden ďalší krok smerom k povinnosti vyloďovania s cieľom takisto e, zradenia ďalších rybných druhov a ďalších e, odvetví rybárskych do povinností pre vyloďovanie. Ďakujem pekne. Chce niekto zareagovať s kolegov k týmto delegovaným aktom? Nie. A teda teraz už naozaj môžete odísť, eh, vážení kolegovia, ďakujem, že ste prišli, kolegovia z komisie. <laughs> Donc ceux qui ne doivent pas participer au huis clos sortent de la pièce.